dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Začneme s našim zasadnutím. Prvý bod programu, schválenie. Chcem poukázať na to, že v prvej polovici našho zasadnutia, teda e, dnes budeme rokovať do 7 hodine a bod 29 subsidiarita. Tam máme prozbu, aby sme sa venovali správe pána Lechnera E, ide o konsolidovanú, e, konsolidovaný daňový základ pre podniky. Takže prosím, aby ste to zohľadnili. Nemám iné poznámky. Máte vy poznámky? Nie. Takže tak to bude program schválený. Prejdeme k bodu 2. Oznámenia predsedu. Je tu celý rad vymenovaných e, spravodajcov. Pani Tajn, E, jurisdikcia, e, právo a presadzovanie, e, pokiaľ ide o majetkové právo. A pán Volis, partnerstva, zmena štatútu súdneho dvoru. Pán Siobro, nariadenie rady o uverejňovaní. Pani Rod Berns, Eh, safe Regulation, State Staff Regulation, pán Rabkaj, eh, pat, ochrana patentov, pán Baldasár, lingvistický režim a patent únie. je eh, tiež súdny systém pri patente únie. Potom prípad pána Severína, pani Lichtenbergová. Ide o prístup ku e, dokumentu a potom tiež offshore oil a aktivity v oblasti plynu. Pán Lechner, tam, to musíme ešte doriešiť e, medzi kandidátmi. A z mojej strany chcem ešte poprosiť, aby sme schválili protokoly 21. E, až 22. marec a potom 1. 12. 11. apríla sú namietky nie, takže ak nie, tak sú zápisnice takto schválené. Prejdeme k prvému väčšiemu bodu. Ide o workshop. Chcem medzi nami privítať pani podpredsedničku komisie, komisorku pani Vivian Redingovu. E, iste nám nie je neznáma. A podiela sa že mm, otvorí náš workshop. Tiež chcem privítať pána Ferenča Zombora. Je zástupcom štátneho, štátneho tajomníka v ministerstve spravodlivosti maďarského predsedníctva. Potom je tu celý rád expertov, ktorí sa nám prihovoria. Nebudem všetkých jednotlivo predstavovať vzhľadom na čas. A ja ich potom postupne vyvolám, keď prídeme k jednotlivým bodom. Navrhujem teda, aby sme sa teraz pustili do nášho programu. Ja som už teda povedal svoje úvodné poznámky. Pani spravodajkňa McCarthy je e, chorá a zastupujú pán Belvider. Teraz odozdávam slovo pánovi Ferncovi Somborovi z Ministerstva spravodlivosti e, Maďarskej republiky. Nech sa páči, máte slovo. Hölgyeim és uraim, kérem engedjék meg, hogy köszöntsem. Dovolte, aby som všetkých prítomných srdečne privítal. Vítam aj pani Redingovú a pána Léneho je mi cťou, že sa môžem zúčastniť na tomto workshopu. Ide o, smer, pôjde o smernicu z roku 2008, eh, pokiaľ ide o mediáciu. Chcem eh, sa tiež poďakovať všetkým, ktorí prišli, aj tým, ktorí tu možno nie sú, ale ktorí sa teoreticky alebo prakticky zúčastňovali na e, uskutočňovaní tejto smernice a presadzujú do praxe v jednotlivých členských štátoch. Chcem sa tiež poďakovať všetkým tým, ktorí nezávisle na predpisoch na národnej úrovni prispeli k tomu, aby sa rozšírila prax mediácie, aby sa používala v širšej mierne a, aby, a ktorí sú pripravení aj teraz rozvíjať prax mediácie. Maďarské predsedníctvo to, že Maďarsko má teraz predsedníctvo, tak e, to znamená, že nevyslovujem svoje poďakovanie len v e, mene jedného členského štátu, ale aj v mene spoločenstva, ktoré zahrania 500 miliónov ľudí. Život všetné starosti týchto ľudí sa môžu zlepšiť, keď sa spory môžu riešiť pokojnou cestou a keď mediácia môže byť alternatívou súdnych sporov. Dnešný seminár, alebo e, názov dnešného semináru má názov Pred a po E, takže je tu 21. máj 2011 a v súvislosti s týmto dátumom budeme hodnotiť doterajšie výsledky. To bola lehota, do ktorej členské štáty e, mali vykonať jednotlivé e, ustanovenia smernice. Teda bolo treba zabezpečiť prístup k mediácii, bolo treba eh, eh, odstrániť eh, prekážky z lehoty premočania, pokiaľ ide o mediáciu. A tiež dohody, ktoré plynú z mediácie, sa musia stať verejným a vykonateľným dokumentom. A tiež tu išlo o zásadu dôvernosti. Myslím, že všetkým je jasné, že ustanovenia smernice sú výsledkom dlhej prípravnej práce a preto stojí za to, aby sme sa zastavili a prejavili radosť z toho, že smernica znamená dosiahnutie nového spoločného bodu nášho spoločenstva. Nesmieme samozrejme zabudnúť na to, že špecifika historické, spoločenské v praxi jednotlivých členských štátoch môžu znamenať rôzne výsledky. Základom nášho úspechu samozrejme je jednotá rôznosti, to je moto Európskej únie. A hoci existujú rôzne informácie o tom, ako sa vykonáva medzi, alebo bude vykonávať mediácia v jednotlivých členských štátoch a existujú rôzne skúsenosti, ale nepochybne mediácia je veľmi užitočná. Samozrejme, nie je to všeliek, ale je veľmi významnou pomockou pri riešení sporov a aj Európska únia zastáva toto hľadisko smernica a samotná mediácia nie sú príliš striktné a Európska únia nechcela príliš zasahovať do každodenných postupov členských štátov. Ide o cezhraničné občianské a obchodné spory. A my vieme, že je viacej členských štátov, kde tieto zašli aj ďalej. Teda nerozlišujú prísne medzi cezhraničnými spormi a spormi, ktoré sú vnútroštátne. A tiež sa mediácia využíva vo viacerých oblastiach. V mnohých členských štátoch sa mediácia využíva už niekoľko rokov či desaťročí. To znamená, že tie členské štáty, ktoré v posledných rokoch e, iba zaviedli mediáciu, si môžu vziať príklad z týchto člen, ostatných členských štátov. A môže dôjsť ku výmene skúseností medzi týmito členskými štátmi. Pokiaľ ide o výmenu skúseností a informácií, Európska únia významne k tomu prispieva a uskutočnilo sa viacej podujatí, kde jednotlivé zodpovedné orgány a, a odborníci mohli poskytnúť svoje skúsenosti. Naposledy sa také podujatie konalo v januári tu v Bruseli, kde komisia zhromaždila skúsenosti jednotlivých členských štátov a pokúsila sa vytvoriť niekoľko návrhov na zlepšenie. Otázka teraz znie, čo sa uskutoční po tom, čo e, bude smernica implementovaná. implementovaná. Impl- smernica o tom hovorí v článku 11, kde sa hovorí o e, kontrole. Tam sa hovorí, že najneskôr 21. mája 2016 komisia predloží správu o e, plnení smernice. A táto správa bude predložená parlamentu, rade a Európskemu výboru teda ekosoku. Mediácia a ďalší rozvoj mediácie v Európskej únie budú zhodnotené a komisia predloží odporúčania o tom, ako by sa prípadne mohla smernica prispôsobiť. Aj z toho je zrejme, že sme cieľ ešte nedosiahli. Cieľ znamená zostať na ceste a smerovať napred. Mediácia v obchodných a občianských veciach sa už používa pre cezhraničné spory a stiahneme z toho závery a môžeme prispieť k tomu, aby sa táto smernica rozvíjala ďalej. A k tomu by som všetkým chcel popriať čo najviac úspechov do budúcnosti. Ďakujem, pán štátny tajomník, za úvodné poznámky. A teraz prosím pani e, podpredsedničku komisie. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci tohto parlamentu, my sme sa spolu rozhodli, že spolu posilníme eh, oblasť eh, spravodlivosti a bezpečnosti, teda oblasť, kde sa budú občania môcť pohybovať a vracať sa domov bez toho, aby čokoľvek ohrozovalo. No a e, my sa v rámci tejto aktivity snažíme uľahčovať cezhraničné aktivity pre občanov a toto je základ preto, aby sme mohli garantovať e, jednotný prístup k spravodlivosti a súčasťou tohto princípu je zase jednotné vynúcovanie rozsudkov eh, a vykonávanie rozsudkov v jednotlivých krajinách. Toto je teda eh, priorita na našom programe. A keď eh, teraz môžem chvíľku hovoriť o prístupe k spravodlivosti, tak všetci vieme, že to neznamená len prístup na súdy. Ehm, rôzne spory možno riešiť E, ešte predtým, než sa celá vec dostane na súd. A preto alternatívne riešenie sporov je mimoriadne dôležitou alternatívou. Je to totiž alternatíva, ktorá nám umožňuje získať čas a e, usporiť peniaze. A práve preto komisia už 13 rokov sa snaží e, mimosúdne riešenie sporov považovať za jednu zo svojich priorít a jedným z výsledkov je práve táto smernica z roku 2008. A pán predseda, vy ste nemohli vhodnejšie zvoliť e, dátum tohto zasadnutia, pretože táto smernica mala byť členskými štátmi transponovaná do, je, do ich vnútroštátnej legislatívy do 21. mája 2011, čiže práve do tohto víkendu uplynulého. Takže aký je teraz stav? V súčasnosti 25 členských štátov eh, notifikovalo zoznam príslušných súdov a národných orgánov pre účely eh, vyhlasovania eh, vykonateľnosti výsledkov mediácie v zahraničí, ale len 13 členských štátov notifikovalo plnú transpozíciu do vnútroštátnej legislatívy. Ja budem túto problematiku sledovať a využijem všetky prostriedky, ktoré mám k dispozícii, aby som dosiahla plnú a vyčerpávajúcu transpozíciu e, smernice nielen v týchto 13 členských štátoch, ale aj vo všetkých ostatných. Táto smernica je naozaj veľmi významným mílnikom e, pre mimosúdne vyrovnanie sporov, pretože akýkoľvek súdca teraz má možnosť navrhnúť e, stranám v spore mediáciu ako riešenie sporu, a to v ktorejkoľvek fáze tohto sporu. Minister má pravdu. Smernica sa týka len cezhraničných sporov, ale nič nebráni členským štátom, aby uplatňovali takéto ustanovenia aj na vnútroštátne e, konania o mediácii. Smernicu možno uplatňovať na akékoľvek spory, spory teda obchodné, e, občianské, e, spotrebiteľské alebo iné. A v kontexte týchto sporov v podstate ide len o to, aby e, strany sporu e, mali slobodu uplatňovať svoje práva v rámci e, platnej legislatívy. A cieľom smernice je stranám v spore účastníkom v spore dať istú právnu istotu. Čiže upravia sa premočacie lehoty a lehoty vypršania, aby um, aby e, účastníci sporu mali možnosť sa obrátiť na súd, pokiaľ sa mediácia neukáže byť úspešnou možnosťou. Takže ja, dámy a páni, by som chcela e, teraz upozorniť na vedecké štúdie Európskeho parlamentu, konkrétne jeho e, jeho oddelenia pre stratégie. A tieto vedecké štúdie ukazujú, že um, ehm, do, je možné dosiahnuť bod, e, kedy mediácia je rýchlejšia a e, lacnejšia než e, riešenie sporu na súde. Neznamená to však, že by išlo o akúsi spravodlivosť pre chudobných, pretože kvalita tých výsledkov nie je nejaká subštandardná ani na prvý, ani na druhý pohľad. Práve naopak, je to mnohokrát prvá možnosť Mm, ale ešte častejšie posledná možnosť, kedy strany už nemajú, e, vyčerpali všetky, e, vyčerpali všetky možnosti. No, e, je to zároveň alternatíva, ktorá umožňuje vyhnúť sa dlhovému súdnemu konaniu, napríklad v rodinných záležitostiach. Toto, je, toto je záležitosť mimoriadne citlivá. No a vďaka aj načasovaniu tohto workshopu si myslím, že mediácia na seba púta mimoriadnu pozornosť v súčasnosti, ale nie je jedinou možnosťou ADR teda e, mimosúdnych vyrovnaní, alebo teda mimosúdne riešenia sporov a komisia takisto nevyčerpala všetky svoje možnosti e, v tejto oblasti. Nedávno e, sme vykonali skúmanie v oblasti obchodných sporov, najmä najmä v ochrane spotrebiteľov a snažíme sa zohľadňovať aj technologické posuny a presúvať mimosúdne riešenie sporov do sféry online, do sféry internetovej, a to najmä pri e, cezhraničných ďalkových sporoch. Ja by som chcela povedať, že mechanizmy mediácie je možné uplatniť v rôznych oblastiach, ale v každom prípade mediácia vedie k rýchlejším a lacnejším výsledkom. A práve preto by som chcela aj prostredníctvom váhy svojej funkcie propagovať túto myšlienku pred všetkými ostatnými. Ďakujem pani podpredsednička za vaše poznámky a teraz prejdeme ku hlavnej časti nášho seminára. A Arlene McCarthy, ako som povedal, je chorá, takže e, prosím pana e, Eringuera, ktorý teraz dostane slovo. Sì, io sono un semplice sostituto. No, ja som len uh, náhradníkom a um, v podstate všetku prácu vykonala moja kolegyňa pani McCarthy, ktorá ma požiadala, aby som ju teraz nahradil. Ale eh, v konečnom dôsledku eh, k tejto tomuto výsledku prispelo mnoho ďalších ľudí. A dnešné stretnutie za prítomnosti expertov by malo pomôcť v prehlbení povedomia o tejto téme, o e, téme mediácie. A tiež si dúfam, budeme môcť vypočuť e, reakciu na e, tieto naše snahy z oblasti vedy. Aline McCarthy volá apeluje v podstate na všetkých, ktorí by eh, chceli prehovoriť, aby sa vyjadrili nielen tu pred výborom, ale aj eh, na iných fórach. Ehm, a ja by som chcel povedať, že mm, ten termín na predkladanie No, nevidím tu ten termín, hovorí rečník, ale ten bude oznámený sekretariatom. Čiže termín na predkladanie e, vyjadrení z vašej strany, ten sa dozviete. Každopádne dosť e, času by sme mali mať na to, aby sme e, všetko zapracovali do textu. No a teraz aká je situácia? Máme tu smernicu, je to Európska smernica z roku 2008 o mediácii, ktorá je veľmi dôležitá, pretože práve prostredníctvom mediácie um, môžeme riešiť množstvo sporov, a to už dnes povedali dva rečníci. A uh, my tým vlastne len naplňame obrovskú potrebu a požiadavku po spravodlivosti jednoduchšieho typu. A na tomto, alebo to, toto v podstate nedokážu, tento dopyt nedokážu nasýtiť len súdy. Mm, Isté, e, táto myšlienka zo sebou na prvý pohľad nesie výhody, ale objavili sa aj kritické reakcie a um, my sa snažíme tieto negatívne reakcie spracovať. Niekedy sú to uh, fakty vedecké, niekedy uh, vyplývajú tieto námietky len z uh, tradície. No a, um, a ja by som trocha definoval, o čo v mediácii ide. Ide v podstate o um, o to, že vychádzame v ústrety potrebe uh, spravodlivosti, ktorá existuje medzi občanmi. A tu je zaujímavé jedno a to, že správa, ktorú máte k dispozícii, ktorá vám bola rozoslaná, tam sa začína uh, porovnávacou štúdiou uh, uplatnenia smernice v jednotlivých členov. Táto štúdia mm, ukazuje, že sa dosiahol istý úspech. A to je veľmi zaujímavé z politického hľadiska, pretože e, niekedy e, sa e, spoločná legislatíva v štátoch osvedčí viac, presadí sa v širšej, v širšej mierke niekedy menej. Každopádne my sa snažíme nezavádzať nejaké nové úrovne, kde by občan mohol e, dôjsť k spravodlivosti, ale snažíme sa nahradiť systémy, ktoré sú momentálne príliš komplikované. E, je tu však niekoľko problémov, o ktorých hovorila ani, aj pani komisárka. Eh, obmedzenie smernice eh, je také, že sa týka len cezhraničných sporov a členské, členské štáty sa pýtajú, ako by eh, mohli toto obmedzenie prekonať. Niektoré členské štáty používajú mediáciu aj interne a tu by bolo veľmi zaujímavé počuť vedecký názor a nie len názor jednotlivých členských štátov. No a ďalej vyvstáva otázka vzťahu k ostatným tradičným postupom, pričom nehovorím teraz o e, arbitráži, ale o napríklad súdnom zmieri. E, toto je vzťah, e, ktorý vyvoláva momentálne otázky, mm, ako mediácia súvisí s týmito ostatnými konaniami, typmi konaní. Mediácia je odlišná a je potrebné rešpektovať profily tých, týchto typov konaní. Mediácia jednoducho má iný charakter. Aj o tomto treba hovoriť, pretože niektorí tvrdia, že postup mediácie efektívne a treba ho rozšíriť. Iní hovoria zase, že um, existuje v tejto oblasti problém, uh, ktorý sa viaže k tomu, že ľudia získavajú pocit, že tieto konania treba využívať prednostne. No a v smernici sa ďalej píše, že už pri hodnotení veci na súde, treba navrhnúť mediáciu ako prvé riešenie. Ja nebudem hovoriť o všetkých týchto technických otázkach a problémoch, ktoré vyvolávajú diskusiu, pretože na tomto výbore na to nemáme čas, ale rád by som apeloval na všetkých e, účastníkov diskusí, aby sa aktívne vyjadrili, e, pretože konečnú formuláciu textu možno samozrejme obohatiť e, vašimi príspevkami. Ďakujem, pán kolega Bellinguer prejdeme k ďalšej skupine. To sú znalci, ktorých sme pozvali. Teraz prehovorí pán Giuseppe De Palo. On je predseda eh, eh, Centra pre mediáciu v Taliansku. Nech sa páči. Príjemné popoludne všetkým prítomným. Ja som skutočne veľmi rád, že tu môžem byť. Som profesorom práva, ktorý už od roku 1995 učí práve alternatívne uh, metódy riešenia sporu a zároveň e, sa zúčastňujem na práci inštitútu, ktorý e, presadzuje mediáciu a e, zároveň som hlavou rodiny, kde sú dve deti a jeden pes, takže mediácia je pre mňa veľmi dôležitá vo všetkých týchto oblastiach a navyše aj na európskej úrovni. Ja som dostal úlohu prezentovať prieskum, ktorý nesie názov Čas a náklady v ADR, teda v alternatívnych spôsoboch riešenia sporov. Mm, tento, e, tento prieskum sa vykonával v roku 2009 a 2010, um, pričom sme um, vytvorili video, záznam, ktorý prezentuje výhody mediačného procesu vo všetkých jazykoch a snažili sme sa dostaviť príručku na vzdelávanie právnikov a sudcov. Takže pozrime sa na e, samotnú náplň výskumu. Hovorí sa o tom, že mediácia môže usporiť e, prostriedky vynakladané na konanie e, a my sme chceli vedieť, e, koľko to môže byť. Takže um, sme chceli v podstate zistiť, či sa oplatí zavádzať e, Eh, odhodlanejšie, hlbšie politiky eh, mediácie než tie existujúce postupy a do akej hĺbky treba ísť. Um, ďalej sme skúmali indikátor uh, Svetovej banky, uh, ktorý uh, mapuje efektívnosť riešenia sporov. My sme mapovali túto efektívnosť v kalendárnych dňoch a E, veľmi jednoznačným prípadom sme, e, teda veľmi jednoznačným spôsobom sme definovali prípady, e, kde um, popisujeme určitý prípad, určitý spor a snažíme sa zistiť, koľko by jeho riešenie trvalo v jednotlivých krajinách. No a tu vidíte zhruba výsledky pre jednotlivé európske krajiny a pozrieme sa na dve krajiny, konkrétne Belgicko a Taliansko, aby to bolo jednoduchšie a pozrieme sa, ako ten prieskum konkrétne prebiehal. My sme konkrétne e, e, skúmali ten čas trvania sporu od podania sporu až po, jeho, až po vykonanie rozsudkov, teda vykonanie rozhodnutia a náklady, e, tam vidíte všetky tie zložky, teda náklady na právne zastupovanie, súdne náklady aj náklady na vykonanie rozsudku. Videli ste pred chvíľkou údaje pre Belgicko a teraz vidíte, mm, teraz vidíte údaje pre Taliansko, ktoré sú v podstate dvojnásobné. No a um, toto sú teda informácie, ktoré sme získali na základe dotazníka, ktorý sme rozosielali právnym odborníkom v jednotlivých krajinách a požiadali sme ich, aby odhadli, koľko by stalo a koľko by trvalo vyriešenie daného sporu. No a všetky tie odpovede, ktoré sme dostali, sú k dispozícii na internete a tu sú napríklad eh, jednotlivé údaje za naše dve krajiny, alebo teda ako vidíte, e, vyriešenie jednoduchého sporu, takéhoto sporu mediáciu by trvalo 45 dní v Belgicku, v Taliansku 47 dní a e, náklady v Belgicku boli 7 tisíc a v Taliansku 4,3 tisíce eur. Priemer v Európe e, riešenia tohto sporu, sporu mediáciou bol 88 dní a 2500 eur zhruba. Takže, takže mediácia má e, evidentne veľký potenciál v úspore prostriedkov, takže si môžeme predstaviť, čo by sa dialo v prípade, kedy všetky e, prípady sa musia e, v prvom, v prvom rade riešiť mediáciou. Čiže Eh, ak by zákon nariadoval eh, pred samotným súdnym pojednávaním eh, pokus o mediáciu. Tu treba zvážiť aj to, že mediácia zlyhá, že sa nepodarí vyriešiť spor mediáciou. V takomto prípade súdnym účastníkom alebo účastníkom súdneho sporu hrozia vyššie náklady, pretože musia najprv vyriešiť, teda najprv sa pokúsiť o riešenie toho svojho sporu mediáciou a potom ísť bežným súdnym konaním. Takže my sme s, týmto, s touto ďalšou hypotézou sa pozreli na tie, na tie výskumy nášho, nášho prieskumu a e, zapracovali sme do výsledkov percento sporov, ktoré nie je možné vyriešiť mediáciou. A e, v tomto prípade, e, ak budeme predpokladať, že um, mediáciu sa podarí vyriešiť 75 prípadov, tak sú takéto výsledky. V Taliansku by úspora bola časovo zhruba 60 dní a úspora asi 7,5 tisíca eur. Um, pre Belgicko tie údaje takisto vidíte. No a e, keby bola mediácia povinná vo všetkých prípadoch, to znamená všetky konania by museli ísť najprv mediáciu, teda napríklad 75% sa dá povedať, že je trocha vysoké percento e, úspešnosti mediácie, takže sme ho znížili na 55%. A pozreli sme sa na to, čo E, čo by, sa, čo by sa stalo, keby mediácia riešila jeden z dvoch prípadov v Európe? Znova Taliansko a Belgicko. Úspora v Taliansku 588 e, dní a e, úspora, takisto ste uvideli v Belgicku úspora v dňoch 207 dní a úspora peňaž na eur, čo sú pomerne e, zásadné úspory, tak časové ako aj finančné. Keď však budeme znižovať mieru úspechu, tak sa dopracujeme k k akémusi bodu, e, kde tá úspešnosť mediácie už je príliš nízka na to, aby to malo význam. No a aký tento bod je, aké toto percento je, aby tá mediácia bola ešte stále pri celoplošnom zavedení efektívna? Ako vidíte, v Belgicku by to predstavovalo 9%, teda v Belgicku pri 9% úspešnosti mediácie sa dosiahnu ešte úspory a v 40% teda to, je, to sa týka času, a v 44% eh, by mediácie musela byť úspešná, aby sa dosiahli eh, úspory finančné. V Taliansku sú to 4% pri čase a 28%, 28% eh, pri nákladoch. No a priemerné údaje pre celú Európsku úniu sú 19% úspešnosti na to, aby sa dosiahla úspora v čase a 24% úspešnosť na úsporu finančnú. Občianská e, a obchodná mediácia nemusí byť teda veľmi úspešná na to, aby mala predsa význam pre európskych občanov aj podniky. A e, dôvod, e, prečo veľmi nízke miery efektívnosti alebo teda účinnosti mediácie sú dostatočné na to, aby sa dosahala úspora, je tá, že um, ak každý prípad musí ísť najprv na mediáciu, tak tá, tá výhoda je jednoducho vyššia, než ak sa tam dostane len uh, Eh, len občas nejaký prípad, pretože um, tie čísla sú podstate nižšie než v reále. Mediácia má však aj iné prínosy než úsporu času a peňazí a iste si o nich vypočujeme od ďalších rečníkov niečo neskôr, ale eh, tu sa objavuje veľmi dôležitý paradox, teda napriek eh, výhodám počet prípadov E, obchodných prípadov, e, ktoré idú na mediáciu, je príliš nízky. E, niektoré odhady hovoria o tom, že by to malo byť až menej než 1% týchto sporov. A paradox je ešte väčší, pretože paradox je momentálne taký, že úspešnosť mediácie je veľmi vysoká, až 70%, aspoň podľa ľudí z, z odvetvia. Niektoré osoby, niektorí ľudia tvrdia, že Eh, hlavné mechanizmy na podporovanie mediácie v eh, smernici, teda v prvom rade eh, zabezpečenie integrity a kvality procesu, školenie účastníkov, ehm, sudcov a presadzovanie myšlienky, to aby sudcovia skúšali mediáciu v každom prípade, že v takomto prípade sa zvýši počet prípadov, ktoré pôjdu na mediáciu a tým pádom to bude fungovať. Ale ja by som chcel pripomenúť jednu vec, že ak súd bude priamo ehm, priamo e, v podstate nutiť alebo presviečať strany, aby išli cez to mediácie, už existuje a napriek tomu tá mediácia sa nevyužíva tak často, ako by sme chceli. Takže možno by bolo, e, možno sa ukazuje, že e, silnejšie alebo rozhodnejšie presadzovanie mediácie je nielen rozumné z politického hľadiska, ale aj z finančného hľadiska a preto by sa mediácia aspoň v niektorých prípadoch mala stať povinnou. Tu vidíme takýto príklad, takú metaforu teda môžete, ako sa v angličtine hovorí, môžete koňa priviesť k vode, ale nemôžete ho donútiť, aby sa napil. Teda môžete donútiť e, strany v spore, aby, sa, aby si sadli, aby prešli tým procesom mediácie, ale nie aby sa dohodli. Takže a, e, iste môžeme týmto procesom a, e, dosiahnuť to, že ten kon sa predsa len napije a, a môžeme v podstate napríklad a, tú vodu nejakým spôsobom pre toho konia vylepšiť a nemusí to byť niečo iné, ako vidíme tu. Ale vzhľadom k tomu, že, um, že ľudská povaha je taká, že sa bráni novým veciam, niekedy uh, najlepšie, najlepším spôsobom na presadenie zmien je jednoducho tie zmeny nariadiť. Niekedy ľudia potrebujú uh, akési, ak, akési pošťuchnutie na to, aby nové politiky, aby nové veci akceptovali. Uh, akceptovali ľudia a to, keď sa im povedalo, že fajčenie na verejnosti, poškodzenie len ich zdravia, ale aj zdravie iných, nie, bolo to treba zakázať. Takisto bezpečnostné pasy v autách. Ak e, sú tieto veci, e, tieto správania také evidentné, e, teda ak je evidentné, že sú dobré, tak prečo sme ich tak odmietali? No a e, Dá sa povedať, že z, zo psychologického hľadiska v angličtine sa dá povedať, že e, ľudia reagujú tromi spôsobmi. Byť sa, utiecť alebo E, zastať na mieste a nerobiť nič teda zmrznúť. No a toto sú v podstate prirodzené inštinkty. Prirodzený inštinkt je e, neísť do mediácie, pretože to nie je osvedčený spôsob. E, jednoducho väčšina ľudí aj tak skončí pri súdnom spore. Takže je možné, že povinná mediácia je možnosťou, ale ja, ho nechcem, ja nechcem túto možnosť presedzovať ako jedinú možnú. Domnievam sa však, že to môže viesť k zlacneniu zlaceniu riešenia sporov. Ja by som ešte spomenul niekoľko ďalších nástrojov, napríklad daňové úlavy e, naviazané na mediáciu. Teda v súčasnosti takéto, veci, takéto možnosť existuje v Taliansku, Rumunsku, Bulharsku, Polsku a Maďarsku. Takisto e, náhrada nákladov na mediáciu ako v Polsku. Um, teda tam sa to týka aj arbitrácie, ale tiež napríklad Bulharsko e, zaviedlo právnu povinnosť, aby sudca vysvetlil, e, prečo daný prípad nepustí do mediácie, alebo prečo neodporúča mediáciu v danom prípade. No a to, tam, tým sa podporuje v podstate proaktívnosť sudcov. No a e, popri všetkých týchto e, popri všetkých týchto nástrojoch je tiež treba zvážiť e, akési odtabuizovanie e, predsúdnej mediácie ako automatického kroku v súdnom konaní. A na základe tohoto by bolo treba získavať ďalšie údaje, pretože sa domnievame, že mediácia môže byť úspešná A v tomto prípade um, asi Európsky parlament nemôže nariadiť všetkým členským štátom povinnú mediáciu, ale tento orgán môže zvážiť e, možnosti, zvážiť, čo by fungovalo a čo by nefungovalo. A hlavne môže skúmať všetky um, experimenty a prieskumy, ktoré budú skúmať tento paradox mediácie. Vy, pán predseda, tohto výboru pre právne záležitosti a organizátori ste urobili tento prvý krok e, týmto našim dnešným workshopom. Ja, vás, ja vám zaň veľmi e, pekne chcem poďakovať. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu. Prejdeme k ďalšiemu znalcovi, Ivan Velustráte, e, bývalý prezident Belgického najvyššieho súdu a on bude hovoriť o praxi mediácie. Sekretáriat ma upozoril, že máme dosť málo času, takže prosím, eh, aby ste sa prispôsobili vášmu rámcu, lebo inak nám nezostane čas na otázky, respektíve na naše odpovede. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem eh, veľmi pekne a chcem povedať, že moje vystúpenie tu eh, je eh, dá sa povedať, dosť všeobecné vystúpenie, aj keď je to trochu náročné, keďže eh, situácia v mediáciou v členských žatoch je veľmi náročný. Počuli sme o tom, že v 13 krajinách už prebehla transpozícia tejto smernice inde nie. Napríklad v stredu v Bundestagu sa bude Eh, rokovať o tomto zákone. Ale môj pohľad, eh, myslím si, zdieľa aj veľa iných sudcov v Európe. A to síce, že mediácia uľahčí prácu sudcov, pretože smernica je flexibilná, ale možno až trochu príliš. V každom prípade vysiela do Európy dôležitý signál, a to síce, že treba mať k dispozícii alternatívny spôsob riešenia sporov pre blahu pre blaho našich občanov. A to ide možno e, trošku proti tomu, akú tendenciu majú sudcovia, ktorí väčšinou klasicky e, si, e, si uvedomujú, že to tradičné e, vlastne vykonávanie spravodlivosti už nie je, nie je bežné ako minulosti, pretože tých správ čoraz viac a sudcovia už nemôžu e, všetko zvládať, aj keď je sudca nadaný a, a vzdelaný, ale spravodlivosť sa individualizuje, znamená to, že treba sa učí stále e, nové veci. Legislatíva sa neustále rozrastá práve preto, že sa obhajujú práva občanov a teda spravodlivosť je časť e, komplikovanejšia a zložitejšia. Smernica teda je e, v zásade výhodou a určite uľahčí aj súdnu prax. Chcel by som sa sústrediť hlavne na to, že mediácia môže odstraňovať prekážky a bude slúžiť naozaj občanom. Najprv možno trochu o konečnej mediácii. To je taká, ktorú nenariadi sudca, ale ktorá vzniká na základe dohody obidvoch strán sporu. Myslím si, že takýto spôsob mediácie je veľmi úspešný ešte oveľa úspešnejší ako ten súdny spôsob mediácie, mediácie, ktorá je nariadená súdcom. je Veľmi dôležité viesť štatistiky takémuto vývoju, ale podľa názorov expertov viacerých členských štátov takáto forma mediácie má istý úspech. Skutočnosť, že e, táto príslušnosť si nevyžaduje akciu súdu, to e, posilnilo konvenčnú mediáciu. Eh, táto mediácia, teda mediácia prostredníctvom sudcov, určite bude podvedením sudcov a jej začiatky sú veľmi ťažké vo väčšine členských krajín. Možno, že táto bude, bude to znieť zvláštne, pretože vo väčšine členských krajín právne ustanovenia alebo všeobecné zásady práva, ako aj sudcovia hľadajú eh, riešenia mimosúdneho vyrovnania. A tá skutočnosť, že mediácia neumožňuje takúto vec, to môže vysvetliť to, prečo sudcovia váhajú. Sú ďalšie e, presnejšie prekážky, e, teda jedna prekážka je, e, súvisí s tým, že smernica o mediácii rieši iba tie prípady, ktoré vyplývajú z určitých pravidiel. V podstate toto nie je prekážka, pretože členské krajiny, ktoré transponovali túto smernicu, e, využívajú nové e, pravidlá, keď vnútorná situácia alebo keď je takýto prípad e, nadnárodný. Takže pre sudcu nie je možné uplatňovať systém nadnárodného práva na národný prípad je to určitá forma diskriminácie a väčšina členských krajín e, takéto niečo nepovažuje za dobré. V transpozícii sa ide e, teda ďalej ako v prípade nadnárodných prípadov. Čo ale môže zastaviť vývoj, mediácie alebo ďalší postup a to, tu spomínam tri alebo štyri príklady, aby som teda hovoril o hraniciach, ktoré boli doteraz zistené. Sú to skutočnosti, že pokiaľ ide o národnú verejnosť, tak e, tá má v mediácii prominentné miesto, aby sa určil rozsah pôsobnosti smernice. Je tu zmienka E, na použiteľné právo, teda verejnosť môže byť proti tomu. Je tu tiež zmienka e, na národný aspekt, pokiaľ ide o homologizáciu a tiež je tu zmienka, e, um, ktorá hovorí o dôvernom charaktere a jeho hraniciach. Čiže vidíme mm, riziko tejto trojitej zmienky, um, ohrozuje to auto, taxonómiu podľa jednotlivých krajín a mediácia v jednotlivých krajín dôverný charakter bude viac menej zachovaný. Ďalší problém, už to tu bolo spomenuté, je to nedostatok takých stimulov pre mediáciu v členských krajinách, kde je tento proces veľmi nákladný, ako napríklad Spojené kráľovstvo. Tu mediácia má veľký úsmech, pretože je tu rozdiel medzi bežným postupom mediácie a tu je tento rozdiel veľmi jasný. A justičná mm, mediácia e, v krajinách, ktoré poznajú mediáciu, e, začína sa rozširovať v posledných rokoch. Čiže Videli sme tu, mm, aké sú možnosti. Ďalšou prekážkou je organizačná prekážka. Nie všetky krajiny môžu integrovať proces mediáciu do bežných postupov. A to znamená, že bežný postup sa skomplikuje a nie vždy je to koherentné s riešením sporom. E, predstavuje to problém um, alebo doplňujúci problém pre mediátorov v niektorých členských krajinách, ktorí sa snažia vyhnúť tomu, aby boli uh, počas mediácie prítomní advokáti. Teda niektorí advokáti sú veľmi proti uh, takýmto nástrojom. Takže toľko k organizačným prekážkam. Je tu ešte niekoľko ďalších, uh, nedostatok dostatok priestorov, kde je možné robiť uh, mediáciu alebo zlé rozdelenie úloh súdcom alebo mnohé ďalšie, ako napríklad istota, e, ktorá má existovať, pokiaľ ide o možnosť, že súdca samotný môže robiť mediátora alebo vykonávať takúto funkciu. Hlavnou prekážkou, a to je skôr taká šťastná e, okolnosť, že sudca môže vo veľkej väčšine prípadov e, vykonávať úkony zmierovania. E, teda e, môže túto, tento proces e, ovládať prostredníctvom zmierovania a mm, to primeraným spôsobom, keď rozhoduje, že zmierovanie, ktoré neúspelo, môže ho riešiť iný sudca a tým už opúšťame formu mediácie, ktorú vyžaduje smernica, teda je to forma zmierovania ako povedala pani Redding pred chvíľkou, e, to si vyžaduje veľkú podporu, pretože e, vedie to k rýchlym a uspokojivým riešeniam mnohým sporom. Je to alternatíva mediácie. E, posledná prekažka, ktorú chcem spomenúť, je skutočnosť, že mediácia má viacerých konkurentov. Podľa jednotlivých sektorov sa znásobili formy pôsobenia ombudsmana v mediácii, v zmierovaní. Nie je tu dostatočná transparentnosť e, a je to teda určitá slab, určité slabé miesto a nedochádza teda k ferovým e, riešeniam. Ale dostávam sa teraz k záveru, pán predseda. Napriek týmto prekážkam e, spoločný model mediácie sa postupne vynára, progresívne sa e, vynára prostredníctvom tejto smernice a tento rámec vytvorený pre túto referenčnú normu mm, prenecháva úlohu členským krajinám, aby rozhodovali a na druhej strane súdcovia um, ehm, vykonávajú horizontálnu úlohu medzi jednotlivými krajinami a môžu využívať techniky mediácie rozličnými e, formami zmierovania, ktorá sa, ktorá sa používa, alebo môžu napomáhať mediácii. Smernica bola možno príliš pružná, príliš všeobecná a to viedlo k súčasnému chaotickému rozvoju, procesu, ktorý je veľmi dlhý, ale je tu mm, teda konvergencia. Myslím, že by sme, a to je posolstvo pasa, e, parlamentu, Eh, máme konečný dátum rok 2016. Musíme nechať, aby prebiehali rozličné takéto pokusy, ale musí to byť referenčná zmienka na smernicu, ktorá má veľkú zásluhu na tom, že sa začala tako, takáto úvaha v, takéto úvahy v Európe. Sudcovia sú s tým spokojní napriek tomu, že táto veľká pružnosť normy trošku túto normu sťažkopádňuje, ale všeobecne sa dá povedať, že sudcovia sú spokojní, že konečne Európsky parlament schválil túto normu v súčasnej forme. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz prejdeme, dúfam, že to dobre vysloví. Macej Bobrovič je predsedom Národnej rady pre právne poradenstvo a tiež eh, predseda Polskej asociácie eh, hospodárskej mediácie. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, pán minister, chcel by som teraz hovoriť z hľadiska mediátora s psychologickými a sociologickými aspektmi. Som mediátor a pracujem aj v právnej oblasti. Môj predrečník povedal, že len 1% občanských vecí sa rieši mediáciou. Možno sa opýtať, prečo? V, na súde Cornwall je 75% takýchto prípadov a v Göttingene je 90% sporov, ktoré končia mediáciou. Takže kladieme si otázku, prečo mediácia nie je tak populárna v Európe. Ja budem samozrejme hovoriť o skúsenostiach z Poľska. A opriem sa o údaje z prieskumu verejnej mienky a aj z iných prameňov. Ale myslím, že moje skúsenosti sa nebudú sťahovať len na Polsko. Myslím, že to isté bude platiť aj pre iné členské štáty. Prvý problém, ktorý vám predstavím, je ťažký, zložitý socializačný proces. Ide mi o výchovu. V školách sa nemôžu naučiť riešeniu konfliktov. A samozrejme, keď sa to človek nenaučí, tak potom reaguje agresiou, násilím. A tu musíme konať. V mnohých členských štátoch sa mladí ľudia nevzdelávajú v tom, ako sa majú správať v modernej spoločnosti Možno by sa mediácia preto mala vyučovať už v školách. Možno by sa tak žiaci mohli naučiť, ako zaobchádzať s problémami konštruktívne. Teda tu by sme mali začať v školách. Potom ďalší problém, ktorý je možno špecificky poľský. Ide o to, že Poliaci si nectia autority, teda rodine nie je skutočná autorita. A potom ani mediátor nemá autoritu, pokiaľ ide o strany sporu. Sudca áno, ale mediátor nie. Mediátor, ktorý pracuje v súdnej mediácie a vedie celú vec, nepožíva autoritu zo strany e, jednotlivých stranok sporu. Takže Problém autority mediátorov je zložitý a možno aj preto je tak málo prípadov mediácie v Poľsku. A po tretie, ide ide o to, že 72% teda E, nízka dôveryhodnosť e, voči mediácii, len 72% ľudí by sa zverilo 27% by sa zverilo mediácii. Takže myslím, že to je problém v mnohých členských štátoch. E, ľudia nepoznajú, nevedia o mediácii a nevedia, že taká možnosť existuje. A preto sa neobracajú na mediáciu. To nie je typické len pre Polsko, ale aj v Nemecku viaceré univerzity vykonali takýto prieskum a z týchto štúdí vyplýva, že veľké koncerny v Nemecku poznajú metódu mediácie, ale napriek tomu sa nerozhodnú použiť metódu mediácie. V Poľsku však ľudia tak či tak málo vedia o svojich právach. Asi 70 malých podnikov nevie, nepozná svoje práva. Nazdávajú sa, že by mohli lepšie využívať právnu pomoc. Takže môžem si položiť otázku, ako možno riešiť takúto problematickú situáciu. V členských štátoch, kde sa mediácia naozaj presadila a je úspešná, tak ten úspech spočíval v tom, že sa predovšetkým používala súdna mediácia, až neskôr, e, až neskôr nastúpila mimosúdna mediácia. A súdna mediácia nemôže uspieť, ak sudcovia neveria v úspech tohto nástroja to je aspekt, ktorý spočíva v, vo vzdelávaní súdcov. V Polsku máme tiež mimo súdu mediácia a ako som povedal, mediátori nepožívajú veľkú dôveru u strán sporu. Takže správne riešenie bolo, keby sa mediácia naozaj konala v priestoroch súdu, tak ako sa to robí v Anglicku a to by zvýšilo autoritu mediátorov. Potom by bola potrebná mediačná eh, eh, kampaň v médiách a tiež eh, zavedenie mediácie do škôl, aby sa o nej dozvedeli už žiaci. V Poľsku sa ministerstvo teraz venuje informačnej kampanii táto kampáň sa spolufinancuje z e, kohezného fondu EÚ a po dvoch rokoch tejto kampáne môžem už povedať, že sme zaznamenali prvé úspechy. Viacej ľudí vie o mediácii a to možno jasne ukazuje, že bez informácií nemôžno zaznamenať úspech. Ďakujem. A ja vám ďakujem. Teraz e, advokáti, pán Christian Duve, eh, eh, partner Fresh Fields. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, nikdy jeden človek nedokáže eh, naozaj vystupovať za celú organizáciu alebo za celý sektor, ale predsa len si tak všeobecne dovolím povedať tri veci. Poprvé, ako vníma e, právnická profesia mediáciu, potom ako vníma túto smernicu a po tretie, aká bola situácia pred e, smernicou, aká je po smernici, tak ako to program navrhuje. Takže všeobecná poznámka, ako teda vníma, e, ako vnímajú právnici mediáciu ako takú. No. Je tu samozrejme ešte snaha e, riešiť e, spory alebo e, o rôznym vyrovnaním, či už e, na súde alebo mimo súdnym spôsobom. E, a takisto e, je mediácia s tým spôsobom, ako zvýšiť efektívnosť riešenia sporov. Právnici vo všeobecnosti by chceli pripomenúť, E, poslancom, že demokracia a prosperita tiež do veľkej miery vychádzajú z fungovania právneho štátu a e, primeraného vedenia súdnych sporov, takže prístup k spravodlivosti by sa mal e, rozširovať a nie rekonštruovať tým, že sa budú ponúkať takéto alternatívne formy riešenia sporov. To poprvé. Po druhé, teda vzťah právnikov k smernici o mediácii. Z nášho pohľadu to najprv bolo nesokom isté, či vôbec existovala nejaká potreba prijatia takéhoto predpisu. Prvý dôvod už spomenul, spomenul tu na kolega, keďže ide o trh, ktorý je, e, ktorý je dominovaný e, ponukou, čiže nejde o nejaký sociálny jav, ktorý by si ľudia e, vyžadovali, po ktorom by bol veľký dopyt. Práve naopak je to proste jav, ktorý e, podporuje veľké e, číslo alebo veľký počet e, rôznych zainteresovaných strán. Takisto myslím si je správne povedať, že zo začiatku nebola nejaká veľká potreba cezhraničného regulovania, keďže možno tu bola istá, istá, istý dopyt po iných formách urovnávania sporov, ale ťažko tvrdiť, že v oblasti mediácie e, existovalo veľa cezhraničných e, tém alebo problémov, ale e, Združenie právnikov, právnická profesia si uvedomuje, že táto smernica vlastne rozšírila možnosti uznávania sporov a to je v poriadku. Takisto je treba povedať, že tým, že sa implementuje táto smernica, vznikne rovnaké podmienky e, e, pokiaľ ide o práve teda mediáciu. Takisto advokátska komora víta stimul alebo stimuli pre právnikov aj pre jednotlivé zainteresované strany, ako e, teda smerom k tomu, aby sa e, riešili alebo snažili sa postupovať rôznymi spôsobmi pri riešení sporov, ako napríklad E, sa tu spomínala tá možnosť preplácania e, poplatkov súvisiacich e, s konaním, alebo potom, čo sa tu spomínalo z Nemecka, kde vlastne je povinnosť informovať súd, keď vlastne nejaká žiadosť je podaná o tom, či už prebehli nejaké snahy o mediáciu alebo iný alternatívny spôsob urovnania sporu, teda či prebehli ešte predtým, ako bola žiadosť alebo sťažnosť podaná. Či boli alebo neboli, ak boli, tak prečo neúspeli. Po tretie, ako e, vnímajú e, advokáti právny rámec pred smernicou, mediácia po nej. Začnem mm, tiež takým všeobecným vyhlásením. Keď Európska únia začala uvažovať nad tým, že príjme takúto smernicu o mediácii, tak e, si uvedomovala, alebo mala si minimálne uvedomovať, že už vtedy existoval e, istý model e, vlastne konz, tejto konciliácie. Taký systém už bol k dispozícii a vlastne bol, bol dlhodobo implementovaný na celom svete úradníci eh, si teda tento systém eh, pozreli a trošku sa tým aj inšpirovali, ale bohužiaľ chceli eh, svoju vlastnú smernicu prijať. A úprimne povedané, bolo by bývalo lepšie aj pre medzinárodný obchod, aj pre európsky obchod, ak by sa oni boli snažili čo možno najviac pridržať toho tzv. ancestrálneho modelu, pokiaľ ide o túto konciliáciu, pretože neviem, o nikom v oblasti politiky alebo práva, ktorý by bol m, mm, sa voči tomu m, mm, modelovému právu nejakým spôsobom e, nejakým spôsobom vymedzoval alebo že by, že by ho kritizoval. Práve naopak, je to systém, ktorý e, funguje veľmi podobným spôsobom ako arbitrážne právo. Funguje veľmi dobre, všetci to uznávajú, čiže možno, že aj toto je istý systém, ktorý, ktorý by mal byť trošku viac posilnený. Pokiaľ ide teda o situáciu pred smernicou a po smernici, k dnešnému dňu implementoval smernicu iba 13 e, členských štátov. Ťažko povedať e, prečo, aký je v tom možno rozdiel. Keď sa pozrie napríklad Nemecka, asi by bolo spravodlivé povedať, že nedošlo k nejakej veľkej zmene odvtedy, pretože tie najviac dôležité ustanovenia, pokiaľ ide o teda rešpektovania dôvernosti, pokiaľ ide o e, premočanie a vypršanie, všetky tieto základné veci, ktoré tam v tej smernici sú napísané, v konečnom dôsledku existovali už aj predtým, ako e, táto e, smernica bola prijata. Čiže de facto k veľkej zmene nedošlo. Bola tu jedna veľká zmena v Nemecku a neviem, či to platí aj pre iné krajiny, raz by som to vedel. táto zmena je teda tá, že máme tu väčšiu podporu a teda e, je tu aj istá právna podpora pre e, súdnu mediáciu. Predtým také niečo neexistovalo. Advokátska komora e, v Nemecku, ako si viete predstaviť, v takomto, na takomto trhu, kde, kde je prebyt a kde je vlastne dominancia ponuky. Vždy sme sa vlastne pýtali, prečo by e, sudcovia mali tiež sa do mediácie púšťať, keď už existuje takýto trh, kde sú aj právnici, aj, e, aj zastupcovia iných profesí e, sú k dispozícii a radi by túto službu poskytovali, čiže aký zmysel má, aby to robili aj sudcovia. Na základe parlamentných diskusí sa teraz e, hovorí alebo teda dochádza aj k vyberaniu poplatku e, v súvislosti s vykonávaním justičnej mediácii, mediácie priamo na súde. Takže to je taká téma. Ďalšia téma, ktorá je určite relevantná na Európskej úrovni, je diskusia o normách, o kvalite, o školeniach. Veľa diskusie v tejto oblasti prebieha Zatiaľ poslanci eh, prijali taký liberálny prístup, ale aj to sa možno zmení. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prejdeme k zástupcom obchodnej oblasti. Vincent Tillman je eh, poradcom eh, Európskej, Európskych obchodných komor. Ďakujem, pán. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, my zastupujeme asociáciu obchodných komor v Európe a e, táto asociácia podporuje aj poskytovanie alternatívnych riešení sporov, takže v podstate v mnohých prípadoch ide priamo o služby mediácie. Ja by som chcel hovoriť o troch veciach. prvom rade by som vás e, chcel informovať o akém, akomsi e, podnikateľskom prístupe k mediáciám. Po druhé chcem niečo povedať k dopadu smernice o mediáciách na na podnikové prostredie, alebo teraz z tohto podnikového hľadiska by som sa na túto smernicu pozrel. Nebudem opakovať to, čo povedali moje vážené kolegovia a rád by som uh, uzavrel toto svoje vystúpenie niekoľkými pozorovaniami prístup, podnikový prístup závisí do veľkej miery od e, veľkosti podniku, od geografického rozsahu jeho činnosti a, a ďalších faktorov. Väčšie firmy e, majú veľmi často riešenie sporov integrované do, do svojich podnikových procesov, zvyčajne majú svojich vlastných právnikov a, a tí právnici poznajú oblasť fungovania tejto spoločnosti a e, pri menších e, spoločnostiach tie spory sú možno trocha menej technické. Um, obvykle e, konflikt, ktorý sa objavuje najčastejšie, je platobný a tam tá mediácia v podstate nie je ideálnym riešením. No a tiež nie je veľkým prekvapením, že veľké spoločnosti skôr sa snažia vyhnúť riziku a snažia sa E, zachovať dlhodobé partnerstva, zatiaľ čo malé a stredne veľké podniky e, sa skôr zameriavajú na to, aby e, sa im podarilo dosiahnuť ten svoj výsledok na súde. Takže po tom, čo povedal môj kolega Giuseppe De Palo pred, pred pár minútami, by som chcel ešte dodať jednu vec, že miera, on, on v podstate hovoril, že miera mediácie medzi podnikmi je pomerne nízka a toto, toto pozorujeme aj my. V roku 2006 bol, bola publikovaná príručka mediácií mediácii pre malé a stredne veľké podniky a tam sa hovorilo, že zhruba 2 sporov malých a stredne veľkých podnikov ide na alternatívne riešenie sporov. To však nezahrania len mediáciu, tam sú aj iné možnosti. Ale to celkové percento je pomerne nízke a Ehm, ten výhľad je teda na základe týchto čísel pomerne pesimistický. Ja si treba tiež uvedomiť ďalšiu vec a to, že sa veľmi ťažko získavajú údaje o našich členoch a ich mediáciách, pretože ehm, pointa, alebo teda súčasť toho mediačného procesu ehm, je jednoducho veľmi prísne, prísna ochrana súkromia a výsledky mediácie sa E, sa nezverejňujú, nie je tam ani žiadna povinnosť o nich informovať. Takže v podstate my, my môžeme vychádzať len z veľmi obmedzených štatistických súborov. Problematickejšie podľa môjho názoru je aj to, že podniky nie sú dostatočne informované o možnosti mediácie a tu by som chcel povedať, že menej ako 20 malých a stredne veľkých podnikov vôbec vie, čo mediácia je a čo zahrňa. A na e, trošku pozitívnejšiu notu. Podniky, ktoré sa zúčastnili na mediačnom konaní, sú ochotné ísť cestou mediácie znova, ak by sa dostali do podobného sporu alebo do podobnej situácie ešte raz. Toto vyplýva z ich vlastných vyjadrení. No a teraz k dopadu smernice o mediácii na e, túto situáciu. Ja som už hovoril o tom, že e, alebo teda všetci hovoríme o tom, že smernica sa obmedzuje na cezhraničné spory a toto e, vysvetlil e, vážený kolega predo mňou, pán Ferufstate. A ja by som skôr chcel povedať niečo ku kvalite e, mediácie. Smernica totiž nezavádza jednotné pravidlá a nestanovuje ani nejaké, nejaké štandardy pre vykonávanie mediácie profesionálmi. A chýba tu určitý mechanizmus kontroly kvality a etický kódex. Niektoré krajiny sa rozhodli, zaviesť isté akreditačné systémy pre mediátorov, tak toto je napríklad v Belgicku, Rumunsku a niektorých ďalších krajinách. E, teda tam existuje povedzme nejaká federálna komisia pre mediáciu, ako napríklad v Belgicku, alebo, e, alebo rada pre mediáciu, konkrétne v Bulharsku. No a táto, táto rada, respektíve komisia, stanovuje nejaké pravidla mediácie a tiež e, udržiava zoznam akreditovaných mediátorov, ktorý je pravidelne aktualizovaný. No a e, Účinok tejto akreditácie nie je rovnaký a nie je homogénny v Európe. No, v prvom rade akreditácia nefunguje alebo teda neexistuje všade. Po druhé, kritéria sa líšia. Takže aj keď sa domnievame, že by e, sa takýmto spôsobom dala zvýšiť kvalita mediácie, nevýhodou by bolo, že sa zvýši prach e, pre vstup do profesie a v niektorých členských štátoch môžeme naraziť na problémy e, súvisiace e, s vykonaním mediačnej dohody. Teda povedzme, v Británii dojde k mediácii, mediátor nie je akreditovaný v cieľovej krajine a tým pádom cieľová krajina môže odmietnúť vykonať túto mediáciu. Môže sa takáto situácia stať. Po druhé, článok 6 súdne vyrovnania, eh, pardon, mimo súdne vyrovnania, tam um, sa hovorí, že eh, mediačná dohoda je vykonateľná súdom alebo iným príslušným orgánom, um, podobne ako rozsudok alebo iný, iný úradný, iná úradná listina. Takže ak by sme uvažovali uh, s tým, že by uh, také, takéto E, vykonávacie oprávnenie vydávali povedzme notári, e, potvrdzovali ho, overovali ho notári, tak um, takúto právomoc by mohli mať aj povedzme nejaké mediačné centra, pokiaľ by splnili isté parametre kvality. A ja to hovorím preto, lebo sa domnievam, že budeme musieť um, posilniť mediačné inštitúcie v Európe a hneď vysvetlím prečo. A tým sa dostávam aj k svojmu záveru. Je jasné, že mediácia, respektíve, že trh e, pre mediáciu je ešte stále nedostatočne rozvinutý a my budeme musieť tvrdšie pracovať na zvyšovaní povedomia, pretože ešte stále je množstvo e, teda ešte stále množstvo právnikov sa domieva, že ADR je skôr akronymom pre znepokojivý, znepokojivý pokles príjmov e, než alternatívne riešenie sporov. No a preto bude treba zvyšovať povedomie o mm, týchto možnostiach a mm, budeme musieť e, informovať o mediačnom procese a to už e, na úrovni škôl. E, v tejto oblasti by napríklad mohli začať aktivnejšie pôsobiť poisťovne, ktoré poisťujú právne rizika a škody. No, pretože na to majú sami záujem. Ale e, to je len jedna, jedna možná cesta. Je e, treba tiež napríklad e, vynaložiť nejaké verejné prostriedky na rozvinutie tohto mediačného trhu, ale nemyslím si, že by toto, tieto financie mali ísť na vzdelávanie mediátorov. Ja si nemyslím, že treba ďalej mediátorov vzdelávať verejnými prostriedkami, pretože by sme tým mohli uh, manipulovať e, existujúcu hospodárskú súťaž, e, v ktorej už pôsobia zavedené e, vzdelávacie inštitúcie a centrá. Takže my by sme skôr mali orientovať svoje prostriedky, verejné prostriedky na to, aby sme informovali tak malé a stredne veľké podniky, ako aj sudcov a právnikov, o možnostiach mediácie. A pokiaľ ide o posilňovanie mediačných inštitúcií, toto je tá téma, o ktorej som hovoril. E, mediačné centra boli vytvorené na to, aby rozvinuli ten trh s mediáciou, zvýšili kvalitu a um, zoskupili mediátorov a tým ich zviditeľnili ako ako inštitúciu. No a mediačné centra práve majú možnosť získavať informácie o mediačných konaniach, o ich trvaní, o ich úspešnosti a tiež by mohli byť užitočným nástrojom na vytváranie na, na vytváranie podkladov pre ďalšie politické rozhodovanie v tejto oblasti. Ja si myslím, že možnosťou na posilnenie týchto mediačných centier e, by e, mohlo byť e, ich zaangažovanie do, povedzme, osvedčovania mediačného rozhodnutia, teda tvorby verejnej listiny. No a tiež by tieto centra mohli pracovať na akýchsi, akomsi štatistickom zbere údajov a indikátorov, prostredníctvom ktorých by sme hodnotili úspech e, mediačného konania v jednotlivých krajinách, pričom by sme skúmali napríklad priemerné náklady, priemerné trvanie, úspech e, zákazníka, e, zapojenie kvalifikovaného mediátora, transparentnosť a dostupnosť mechanizmov kontroly kvality. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz z hľadiska spotrebiteľov bude hovoriť Andrew Leakey, on je partner a vedúci predstaviteľ Social Welfare Law and Stefanos Solicitators. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. My call to justice, my... Ďakujem veľmi pekne. Moje poslanie, životné poslanie, by sa dalo zhrnúť do mota spravodlivosť pre chudobných. A mediácia mm, do tohto zapadá ja som e, pracoval v, niekto- v niekoľkých tímoch na ochranu e, práv spotrebiteľov, pričom išli o, išlo rôzne spory od sporov o dedictvo cez e, spory s, s dodávateľom služieb alebo tovarov. No a otázka je, či mediácia e, je rýchlejšou cestou, ktorou sa spotrebiteľ e, môže domôcť svojich práv. V Spojenom kráľovstve existuje problém s tým, že účastníci sporu nechcú ísť do mediácie, a to najmä preto, lebo štátne orgány v Británii, pokiaľ sa proti ním vedie konanie alebo teda je s nimi spor, tak nechcú mediovať samé. A keď e, napríklad sa sporíme s veľkou firmou, tak takisto e, je minimálna vôľa k mediácii. No a e, spotrebiteľ, ktorý napríklad čelí veľkej firme, napríklad poisťovni, tak um, nemá jednoducho páky na to, aby išiel lacnejšou cestou a v súčasnosti sa aj médiá venujú otázke nákladnosti sporov pre e, poisťovacie spoločnosti. Spotrebitelia celkom e, správne e, sú znepokojení touto situáciou. Mediácia je vhodná pre mnohé rôzne typy sporov, napríklad rodinné záležitosti. A tam e, môže napríklad tá mediácia prebiehať Takže um, pri prvom uh, stretnutí, mediačnom stretnutí sa uh, stretávajú rôzni rodiny príslušníci so svojimi právnymi zástupcami a, tie rodinné uh, vzťahy sú veľmi často narušené a uh, mediátor musí veľmi opatrne zvažovať situáciu v tej miestnosti, aby, aby rozhodol o ďalších krokoch. Takže už aj tá účasť na tomto prvom stretnutí, kde tie rodinné vzťahy sú narušené, je, je veľkou záťažou na psychiku. A dobrý mediátor môže takúto situáciu vyriešiť. Ehm, no a každopádne môžem uzavrieť, že mediácia dáva spotrebiteľom e, možnosť, ako e, hovoriť hlasnejším hlasom a dáva tiež možnosť e, nastaviť vzťahy s veľkými spoločnosťami na, pozitívnejšie, na pozitívnejšiu notu. Flexibilita, e, tá flexibilita mediácie je vyššia a tiež uh, si myslíme, že mediátor uh, by mal mať skúsenosti z oblasti hmotného práva, ak uh, napríklad vykonáva mediáciu v oblasti hmotného práva. A uh, Ja si pamätám na prípady mediácie, kde 5. E, novembra e, konkrétne teda to, bola, to bol Sviatok Británii, takže e, tam boli ohňostroje, tam vybuchovali petardy a to mediačné zasadnutie trvalo od 10. rána do polnoci. No a tým, <laughs> tým pádom to, to prostredie je niekedy takou výzvou. No a um, Mediácia tiež e, môže vniesť do celého sporu úplne um, nový, uh, nový vzduch, novú atmosféru. No a uh, môže sa stať, že uh, začnú vidieť ten spor úplne inými očami tej tie strany. Um, ale tiež um, sa stáva, že pri ochrane práv spotrebiteľov nie je možné mediáciu uplatniť v prípade stoviek žalova- žalujúcich, ktorí sa nachádzajú na mnohých miestach v celej krajine. Ehm, v takomto prípade sa nám však podarilo e, zorganizovať aký, akýsi okrúhly stôl a tá mediácia predsa len bola úspešná. Takže aj keď sa nepodarí prípad vyriešiť hneď na mieste, mediácia môže zúžiť okruh e, reálnych problémov a môže viesť k nejakému riešeniu sporu neskôr. Takže e, prinesie e, smernica mediácie Európskej únie nejaké zmeny do tohto procesu. Ja tu nechcem opakovať to, čo povedali kolegovia predo mňou, ale táto smernica sa týka len cezhraničných sporov a toto je problém, pretože umožňuje členským štátom príliš veľkú vôľu a slobodu pri výklade a definovaní svojich vlastných ustanovení. E, týka sa len cezhraničných sporov, to je skutočne hamba. A tým, že smernica hovorí len o mediácii, tak sa tiež veľmi obmedzuje, pretože sa mohlo hovoriť tej smernici o ADR. E, v Spojenom kráľovstve je na vzostupe tzv tzv. prístup kolaboratívneho alebo práva spolupráce, kde najmä v rodinných záležitostiach e, sa v podstate uplatní e, princíp, kedy e, sa preferuje mimosúdny, mimosúd, kedy sa uplatňuje mimosúdne riešenie sporov, Takže ak by e, takéto kooperatívne právo e, bolo zaradené medzi alternatívne riešenie sporov a do, do tejto smernice, tak by to bolo mnoho lepšie. Teraz e, to, tá smernica nie je v prospech našich spotrebiteľov. A tiež je tu v podstate určitý boj o to, kto, kto rozbehne konanie skôr, kto podá žalobu skôr, pretože napríklad nariadenie Brusel 2 vedie k tomu, že sa e, strany v spore budú predbiehať, aby, e, aby podali tú žalobu na mieste, kde to pre ne bude výhodnejšie. A toto, toto je problém osobitne vypukli pri cezhraničných rodinných sporoch. A v Spojenom kráľovstve my môžeme napríklad odložiť e, konanie alebo presunúť ho na iný súd s cieľom media. píše v článku 5, teda, že mediácia je preferovaným riešením. Um, takže mm, k stránke vykonania my podporujeme e, mechanizmy, ktoré by zlepšili vykonateľnosť, ale čo v prípade, kde zraniteľný manžel, manželka alebo spotrebiteľ e, dostane rozsudok, ktorý je v jeho prospech, ale ne, nemôže ho vykonať. E, tu, e, ak povedzme sudca dostane výsledok mediácie, ktorý je zjavne nevýhodný pre niektorú stranu, tak ho môže ignorovať. Takýto aspoň stav v Británii. A No a e, ďalej odvolávka v e, smernici e, na mediáciu v rodinných sporoch presahuje u nás v Británii do oblasti ochrany spotrebiteľov a to pre nás tiež nevítaná vec. je tu ďalšia a istá anomália, to síce, že eh, v niektorých štátoch eh, mediácia eh, v rámci EU nie je chránená, ak je to v rámci štátu, ale nie je chránená, ak je iba v rámci štátu. Čiže v rámci štátu nie a mimo štátu áno. Ďakujem. Ďakujem, pozerám sa e, na čas a navrhol by som, aby sme všetkých rečníkov nechali vystúpiť a potom na záver by sme im dali otázky. Vidím, že kolegovia prikyvujú, čiže e, poďme sa pozrieť na druhú časť, mediácia a budúce vylepšenia, cesta vpred. Máme tu sudcu eh, alebo sudskňu Bojanu Jovin Hraštni, ktorá je eh, ktorá pracuje v ministerstve spravodlivosti eh, Slovenska. Nech sa páči. Mojou úlohou je predstaviť eh, transponovanie smernice do slovinského práva. Pripravila som eh, si poznámky alebo písomný materiál, kde je podrobná štúdia o transponovaní článku po článku tejto smernice, čiže nebudem hovoriť o všetkých podrobnostiach. Len poukážem na niektoré skutočnosti, ktoré podľa mňa sú najzaujímavejšie, keď hovoríme o transponovaní tejto smernice. Tiež vám poviem, v ktorých bodoch slovenské právo ide nad rámec požiadaviek e, danej smernice. A potom nakoniec e, budem hovoriť o tom, kde sa v súčasnosti nachádzame a aký je e, náš postup vpred, ako to vyzerá. Takže najskôr musíme spomenúť to, že pred rokom 2008 nebol žiadny všeobecný regulačný rámec pre mediáciu na Slovensku. Mediácia sa spomínala v niektorých e, právnych normách, ale jedine ako spôsob riešenia sporov. Neboli tu potrebné ustanovenia pre proces mediácie. To ale neznamená, že mediácia neexistovala v praxi. Práve naopak. Prvý program pre mediáciu sa spustil už v roku 2001 a to, tu išlo o okresný súd v Ljubljane, kde toto bolo zahajené ako pilotný program a čoskoro sa to stalo bežným programom súdu, pretože to malo veľký úspech. No a v nasledujúcich rokoch viaceré ďalšie súdy zaviedli podobné programy a začali sa rozvíjať nové formy súdnej spolupráce. Čiže Slovinské združenie mediátorov sa vytvorilo v roku 2006. A takisto Združenie organizácií mediácie na Slovensku v roku 2008. Takže príklad Slovenska ukazuje, že mediácia môže v praxi fungovať, aj keď nie je vytvorený regulačný rámec. A ako hovorí smernica, jednotlivé subjekty by sa mali spoliehať na právny rámec, ktorý je predvídateľný. V roku 2008 bol vytvorený návrh alebo pripravený návrh zákona o mediácii v Slovinsku. Pripravili ho experti e, právnej fakulty, fakulty v Ljubljane, takisto ako aj skupina expertov a s, zákon bol schválený v maji 2008, niekoľko dní po schválení smernice EÚ je tam iba 20 článkov v tomto zákone o mediácii. Sú to krátke články a hovoria o základných princípoch a pravidlách postupu mediácie. A ten zvyšok e, je ponechaný na saboregulačné nástroje. Čiže boli tu rozličné zdroje pre mediáciu. Využili sme model eh, Ancitral a tiež eh, sme brali do úvahy konečné znenie smernice. V tom čase spoločné stanovisko smernice o mediácii bolo už prijaté, čiže sme vedeli, aký bude, eh, aké bude záverečné znenie smernice. No a nakoniec sme brali do úvahy aj skúsenosti, ktoré boli získané z praxe. Takže kam sa uberá to slovinské právo o mediácii, kde ide nad rámec minimálnych požiadaviek smernice. Prvý a zrejme najdôležitejší rozdiel spočíva v rozsahu pôsobnosti. Smernica hovorí o cezhraničných sporoch Zatiaľ, čo zákon o mediácii hovorí o cezhraničných sporoch a vnútornej mediácii. Zákon o mediácii sa týka e, občianských aj obchodných otázok, ale pravidlá sa môžu uplatniť aj na iné oblasti, na iné otázky, kým je to v súlade s charakterom sporu a pokiaľ tam nie sú žiadne ďalšie špecifické zákony, ktoré sa týkajú e, rovnakej otázky a riešia ju odlišným spôsobom. Ďalší rozdiel medzi smernicou a zákonom o mediácii sa týka práva alebo dôverného charakteru procesu mediácie. Naše pravidlá sú prísnejšie a rozsah e, je širší. Smernica rieši len e, pripustiteľnosť e, dôkazov v iných postupoch zatiaľ, čo zákon o mediácii hovorí aj o dôvernom charaktere v rámci procesu mediácie a dôvernom charakteru mimo tohto procesu. Takže sú tu tri články, ktoré sú spojené s, dôverným, s otázkou dôverného charakteru mediácie. Keď hovoríme o mm, prípustnosti dôkazov v iných postupoch, Smernica hovorí o mediátoroch a osobách, ktoré sú súčasťou administratívneho procesu mediácie, zatiaľ čo zákon o mediácii hovorí tiež o subjektoch alebo jednotlivých stranách, nielen o mediátoroch. A okrem toho hovorí o tretich osobách, to znamená všetkým subjektom, ktoré sú súčasťou procesu mediácie, napríklad svetkovia alebo experti. No a tretí bod, ktorý je podľa mňa tiež dôležitý, je to pravidlo obmedzovania a, mm, alebo teda mm, procesu, mm, ktorý obmedzuje určité pravidlá. Tieto strany môžu vylúčiť väčšinu pravidiel dohodov, ale toto pravidlo je výnimkou. Na začiatku som spomínala, že sme použili model a ancitral ako základ, ale samozrejme, že je tu určitý vplyv smernice, ktorý je aj v našom zákone o mediácii, napríklad definícia mediácie a mediátorov e, je skoro tá istá, skoro identická so smernicou a Tiež by som chcela spomenúť ďalšiu e, vec a to je použitie mediácie. Náš zákon o mediácii nemá špeciálne pravidlá o tom, kedy použiť mediáciu alebo informácie pre jednotlivé subjekty, ale v novembri 2009 sa schválil ďalší zákon a ten sa týka len len mm, alternatívnych riešení sporov, ktoré sa poskytujú teda na, súd, na súdoch. A tento zákon má špecifické pravidlo o informačných eh, stretnutiach mediácie a tu vidíme vplyv smernice. Tiež by som chcela povedať, kde sa momentálne dnes nachádzame a aký je predpokladaný vývoj. Máme mediačné programy vo všetkých súdoch prvej inštancie, to znamená 59 súdov v Slovensku má mediačné programy a máme mediačné programy aj v jednom odvolacom súde a štyroch ďalších e, súdoch, ktoré chcú zaviesť takéto programy e, v júni budúceho roka. Tiež máme plány pre mimosúdnu mediáciu. Chceme, aby sa tento nástroj rozvíjal, takže dúfam, že budem mať tú možnosť o nejaký čas podať správu o vývoje mimo, vývoji mimosúdnej mediácie. To je na teraz všetko. Ďakujem za pozornosť. Grazie. E diamo la parola alla dottoressa Augusta Iannini. Ďakujem pekne, Augusta Iannini. Je e, vedúci oddelenia e, práva na e, ministerstvo spravodlivosti v Taliansku, teda vedúca. Nech sa páči pani Janiny. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ďakujem, že e, môžem vystúpiť a e, vyjadriť sa e, na tému implementácia smernice o mediácii v Taliansku. My rešpektujeme túto smernicu, ale zároveň v Taliansku rozmýšľame aj nad niektorými novými momentmi. Napríklad nejde iba o spory cezhraničné, ale snažíme sa pokryť všetky spory v oblasti obchodného práva. Mali by byť k dispozícii takéto postupy všetkým, nielen tým, ktorí sú zaangažovaní do cezhraničných sporov. A potom je tu otázka e, toho, aby ste e, vôbec e, predtým, ako sa na súd dostanete, mali povinnosť obrátiť sa na mediátora. Takže to aby e, mediácia tu e, bola k e, dispozícii pre všetky oblasti právnych sporov je takisto veľmi dôležité a právnik musí, má povinnosť informovať zainteresované strany, že existuje tu možnosť mediácie predtým, ako vlastne dojde vôbec k súdnemu konaniu. Čiže najprv sú u nás vlastne povinné tieto, tieto kroky snažíme sa e, takto postupovať preto, aby sme znižovali, tak povedať, faktúru za súdne konania, ktoré sú e, v Taliansku veľmi e, drahé. A chceme dosiahnuť to, aby ľudia e, častejšie sa na mediáciu a menej často na tie drahé súdy. E, a myslíme si, že rôzne kategórie profesionálov by mali mať k týmto opatreniam prístup, napríklad právnici, v rámci talianského práva máme istú radu právnikov, e, ktorá by mala byť automaticky zahrnutá do e, registra tých konciliátorov alebo smerovateľov a mala by e, konať v rámci súdu vo veci práve zmierovania alebo teda mediácie. Preto by som nejako veľmi detailne chcela rozprávať o tejto téme, Máme v Taliansku možnosť aj dobrovoľnej mediácie, ktorá má proste veci facilitovať, uľahčovať a potom je tu už naozaj zmierovanie, konciliácia, kde sa snažíte obrátiť na sudcu, aby vám dal k tomu konečný e, výsledok alebo rozsudok. Možno, že mediátor môže navrhnúť isté riešenie tohto sporu a pokiaľ jeho návrh akceptovaný nie, e, dôjde k istým e, dôsledkom pokiaľ ide o konečný e, rozsudok. A potom je tu ešte e, povinná mediácia, to je iný druh teda tej, tej povinnej záväznej mediácie. E, tá sa týka napríklad otázok dedenia, otázok nájmu, otázok rôznych lekárskych alebo e, s, le, zdravotnou starostlivosťou súvisiacich povinností a takisto e, sa e, takáto forma mediácie uplatňuje, uplatňuje pardon, v prípade e, nejakého ohovorania v médiách. Ale treba povedať, že v tejto oblasti vlastne už rok sa medice nepoužíva. Právnici teda e, sa snažia zvážiť všetky tieto možné opatrenia v oblasti mediácie a sú nespokojní, že, e, teda vo všeobecnosti právnici v Slovensku nespokojní, že tá povinná mediácia nebola radou e, akceptovaná. Potom je tu mediácia, ktorú nariadi sudca, ten vlastne vyzve ľudí, aby sa obratili na mediátora, ak s tým budú e, súhlasiť. A potom je tu štvrtá možnosť mediácie v Taliansku, to je mediácia ako súčasť e, zmluvy, ako teda zmluvná povinnosť. Znamená, že ak E, zo zmluvy vyplýva, že ak je nejaký problém, musíte sa obrátiť na mediáciu, tak jednoducho to musíte spraviť, až potom sa môžete obrátiť na iný, e, na inú formu riešenia sporov, e, teda napríklad na súd. Máme v Taliansku aj isté obmedzenia, pokiaľ ide o mediáciu, je to vlastne už z definícii napísané. Našou snahou totiž to je zabraniť tomu, aby sa hneď spúšťali tie, tie komplikovanejšie formy riešenia sporov, ak je to možné. V niektorých prípadoch môže e, súd sa okamžite vlastne dopracovať k rozsudku a naopak mediácia by mohla byť e, zložitejšia, čiže v takomto prípade samozrejme sa treba obrátiť na súdcu. Ak nie, ak je to naopak e, jednoduchšie riešiť cez mediáciu, tak samozrejme obracia sa strana na mediátora. Máme tu aj princípy, ktoré uvádza európsky legislator a tie e, sa uplatňujú v súvislosti s premočaním. Pokiaľ ide o zmierenie, tak vlastne e, čas sa počíta od toho bodu, e, kedy sa vec do, do, dodá alebo doručí druhej strane, ktorá je v spore zastúpená. Od toho obdobia alebo od toho dňa sa rátajú 4 mesiace, ktoré vlastne sú ešte sa pridatávajú k tomu času, ktorý je nejaký ten, e, poďme, racionálne považovaný čas, ktorý by vyplýval z bežnotrvania e, súdneho konania. Ako vidíte na tomto slajde, e, máme niekoľko pravidel, ktoré legislátor uvádza, ale je ich iba málo autonómia strán je vždy e, dodržaná a sú tam niektoré ďalšie e, pravidla. Na tomto slajde vidíte e, istý súhrn toho, ako vlastne prebieha takéto mediačné konanie. Je to také zhrnutie toho, ako to presne funguje. Teda zainteresovaná strana vymenuje mediátora, má na to 15 e, e, dní. Vlastne na by sa to prvé stretnutie uskočnilo, odkedy sa žiadosť e, podá. Teda osoba si vyberie toho mediátora a častokrát tá mediácia je riadená aj zo strany dvoch mediátorov, ak ide o vec, ktorá je z hľadiska technického veľmi komplikovaná. Ak teda sa dodrží, dodrží pravidlo toho, že náklady sú rovnaké, či už je tam jeden alebo dvaja mediátory. Povedali sme už, že vyhlásenia, ktoré sú vykonané a informácie, ktoré sú zistené počas e, procesu mediácie, nesmú byť e, použité e, vtedy, ak sa tento spor dostane aj ďalej na súd. Čiže vlastne tieto informácie sú dôverné a platia iba pre mediáciu samotnú, nie pre ďalšie trvanie tohto sporu. Teda veľmi E, si dávame veľký pozor na to, aby naozaj e, mediátor dodržoval tento e, princíp dôveryhodnosti. Pokiaľ výsledok je pozitívny, znamená to, že mediátor vykoná zápisnicu o dohode, ako urovnať tento, kód, tento pardon, pardon, mm, spor a potom je možné po dosiahnutí dohody aj určiť isté, isté pokuty, isté finančné sankcie a je tam takisto napísané, vlastne aj v tej zapisnici, či tieto povinnosti boli e, alebo neboli splnené, respektíve ak neboli, je to tam zaznamenané. A potom, e, samozrejme, keď je negatívny výsledok, tam ten postup je celkom iný. Teraz máme ďalší e, slajd a to sú daňové e, výhody, ktoré vyplývajú z požitia mediácie. Máme tu istú, istú daňovú úlavu. máme tu vlastne viacero e, daní, ktoré, ktoré sú vyňaté, e, ak dôjde k použitiu e, mediácie. Môže dôjsť ku, celkovému vlastne odpusteniu týchto daní alebo čiastočnému odpusteniu do sumy maximálne 50 tisíc eur, pričom ešte aj súdne konania samozrejme e, majú isté svoje náklady, rôzne daňové povinnosti a tak ďalej. Čiže nejde, nejde nakoniec vždy o nejaký štandardný poplatok na súde. Sú viaceré. Potom, e, ak mediácia e, nie je úspešná, musíte zaplatiť maximálne 250 eur a ak úspešná je, tak maximálne platíte 500 eur. Teraz e, ďalší slajd, e, zmerovacie aktivity, ktoré e, sú pripisované agentúram, alebo ktoré majú agentúry vykonávať. Tieto agentúry môžu byť súkromné alebo aj verejné, musia splniť tie podmienky, čo týka efektívnosti a potom musia splňať aj isté požiadavky, pokiaľ ide o zamestnancov alebo profesionálov, ktorí v týchto agentúrach pracujú. Napríklad museli absolvovať e, kurz mediácie, ktorý e, trvá aspoň 50 hodín a súčasnilo sa maximálne 30 účastníkov. Potom e, na konci tohto kurzu musel prebehnúť istý test, takisto teoreticky ako aj prakticky a ten musel trvať minimálne 4 hodiny a každé e, dva roky títo profesionáli musia absolvovať taký aktualizačný kurz, ktorý musí trvať minimálne 18 hodín. To všetko sú požiadavky na zamestnancov takýchto mediačných agentúr. Od marca 2011 sme dúfali teda, že e, bude v Slovensku mm, platiť, aj vlastne začala platiť táto povinná mediácia, ale odvtedy ešte neprebohol dosť času na to, aby sme mali k tomu nejaké e, konkrétne čísla, konkrétne údaje. E, samozrejme, naša kultúra nie je nejaká taká zmierovacia, konciliačná, takže tam možno ťažko e, nejaké hneď e, pozitívne výsledky veľké očakávať, ale sú aj v Taliansku preto len príklady takých organizácií, ktoré naozaj majú záujem, záujem takouto formou riešiť svoje spory. Ďakujem pekne, eh, ďakujem za túto prezentáciu a eh, chcem ešte povedať, že máme ako hostia na našom stretnutí 30 maďarských právnikov. Dúfam, že tieto diskusie vám prídu eh, zaujímavé a že si odnesiete isté pozitívne zážitky z dnešného stretnutia. Vítajte, prosím, medzi nami. Prejdem k ďalšiemu ročníkovi, pani Margarita Garcia eh, Verse, ktorá eh, pôsobí na univerzite v eh, Španielsku a bude hovoriť o mediácii. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, rada, že ste ma prizvali na toto vaše zasadnutie. Ja by som chcela povedať pár vecí o tom, aký vplyv mala E, táto smernica o mediácii na európskej úrovni na e, španielskú legislatívu. My v súčasnosti e, spracúvame návrh zákona na mediáciu v obchodných konaniach. Teda tento návrh zákona je v, sa nachádza v posledných fázach schvalovania a bude sa týkať mediácie v jednotlivých regiónoch Španielska. Rozdiely medzi týmito regionálnymi systémami mediácie závisia od, od sudcu, ktorému je pridelený prípad a Eh, u nás existuje teda prípad, teda, hm, existuje princíp eh, existencie mediátora, existuje eh, register, v ktorom sú zapísaní títo, títo mediátori. A takisto máme zavedený systém hm, ohlasovania, vykazovania hm, výsledkov mediácie. My máme zák- rôzne zákony, ktoré vyžadujú aj isté konkrétne postupy a kladú podmienky na vzdelávanie, obsah vzdelávania, ako aj inštitúcie, ktoré môžu toto vzdelávanie mediátorov vykonávať a takisto definujú kvalitu tohto vzdelávania. No a um, táto smernica Európskej únie je veľmi dôležitá, pretože je potrebné zaviesť jednotnú normu na to, aby kvalita mediátorov ako poskytovateľov určitej služby bola jednotná a e, toto je zakotvené ako podmienka aj v Európskej smernici. No a Um, ďalej títo mediátori, ktorí získajú opravne mediátora, môžu vykonávať, e, vo všetkých, môžu vykonávať svoju činnosť v všetkých autonómnych regiónoch um, Španielska. E, my e, v minulosti sme mali rôzne zákony o mediácii, o mediácii, ale neexistovala jednota, takže teraz aj vďaka, aj vďaka tejto smernici sa podarilo dosiahnuť určité zjednotenie. No a ďalej k systému zápisu do registra mediátorov. Do tohto registra sa e, musia zapísať len tí mediátori, ktorí chcú e, vykonávať túto činnosť v zmysle zákona mediácií e, predmetného a e, tým pádom e, nie je ohrozená činnosť mediátorov, ktorí sa nechcú zapísať do tohto, e, do tohto registra. No a e, Eh, navrhovaný zákon, ktorý vyplýva priamo zo smernice, bude regulovať komplementárny mm, proces eh, k riešeniu, teda v podstate proces alternatívneho riešenia sporov eh, v tzv. sporných veciach a tam pôjde o odľahčenie, teda hlavným cieľom tohto zákona je odľahčiť súdnu moc a zohľadňuje e, napríklad to, že e, vykonávanie spravodlivosti patrí výlučne do právomoci e, členského štátu. No a smernica, teda ako už viacerí povedali, vylučuje veci, ktoré nie sú cezhraničné a vylučuje tiež napríklad trestné veci alebo pracovnoprávne spory. A toto sa premieta aj do nášho zákona. Ehm, na toto existuje smernica riešenia cezhraničných pracovnoprávnych sporov. No a a teraz k tým eh, premlčacím lehotám. Náš návrh zákona eh, hovorí o tom, že eh, pôvodný návrh, alebo teda žiadosť o mediáciu automaticky vedie k pozastaveniu plynutia premočacích lehot, ktoré by ináč platili v tomto spore a um, strany po ukončení mediácie, či už úspešnom alebo neúspešnom, e, majú jasne definované možnosti, alebo teda vedia jasne, ako začnú znova tieto lehoty plynúť. Pre nás e, tento zákon je veľmi e, dôležitý a ja môžem povedať, že u nás napríklad naša legislatíva o mediácii obsahuje ustanovenia na zachovanie dôvernosti a ochrany osobných údajov a Eh, ak sa strany skutočne snažia dosiahnuť riešenie sporu, tak mediácia im eh, ponúka možnosť, ktorá je jednoduchšia, než ísť cez eh, súdne konanie. No a zároveň neberie týmto stranám možnosť tento spor súdne riešiť. Aký je však problém? Problém je, že na jednej strane um, právny systém uh, berie Eh, výsledok eh, mediácie eh, ináč než výsledok súdneho konania. No a napriek tomu, že sú zachované všetky náležitosti ochrany, osobný, ochrany osobných údajov. V tomto konaní môže sa niekedy stať, že tá ochrana nie je až taká, až taká ako v, v bežnom súdnom spore, v bežnom súdnom konaní. No a um, ďalej, pokiaľ, e, pokiaľ by, povedzme, e, tie spory sa týkali len bagateľných pohľadávok, e, tak tohto sa napríklad týkajú iné ehm, nariadenia na európskej úrovni a na toto musia naše súdy prihliadať. Každopádne súdy v Španielsku majú možnosť odporučiť spor na riešenie medi- mediáciou v každom prípade. No a z hľadiska um, akejsi politiky v legislatíve um, my by sme chceli, aby uh, sa mediácia stala akýmsi prvotným uh, krokom v riešení sporov a aby uh, súd odporúčil mediáciu v každom prípade. No a ďalej by sme chceli rozšíriť práva mediátora ktorý by mohol vystupovať okrem občianských vecí aj v trestných veciach a ktorého práca, teda ten výsledok, toto mediačné rozhodnutie by získalo e, štatút verejnej listiny. No a e, zároveň by sme chceli, aby títo mediátori boli združení v mediačných inštitúciách. E, my momentálne v zákone nemáme stanovenú požiadavku na vzdialenostnú úroveň, ale toto by sme chceli dopracovať. A E, zatiaľ tí, tí mediátori môžu v podstate mať vzdelanie v mnohých e, rôznych oblastiach, takže nie je to žiadne konkrétne vzdelávanie mediátorov s príslušným titulom. No a e, toto môže ovplyvňovať kvalitu mediátorov negatívne a je to v rozpore s článkom 33 toho nášho navrhovaného zákona, ktorý by chcel zaviesť jednotné vzdelávanie Um, a mediátor eh, by mal byť eh, právnikom, teda by mal mať právnické vzdelanie, pretože ak mu chýbajú takéto právnické informácie, tak eh, napríklad nedostane tú, tú homologáciu podľa nášho zákona. Okrem toho existujú regionálne zákony, ktoré, sa, ktoré upravujú mediáciu a v tomto prípade ehm, môžu tí mediátori na regionálnej úrovni pracovať s inými informáciami, pretože to po nich, po nich, po nich tie zákony eh, vyžadujú iným spôsobom. Um, ide nám eh, skrátka o to, aby mediátori poskytovali rovnakú kvalitu služieb vo všetkých regiónoch a mm, Európska smernica o mediácii predstavuje veľký dopad aj na E, ostatné stránky mediačného systému v Španielsku, pričom e, v rámci transpozície e, my ehm, vykonáme pomer, pomerne veľký zásah do španielského právneho systému v oblasti riešenia sporov. My sa snažíme prostredníctvom nášho návrhu zákona zjednotiť podmienky, ktoré doteraz boli rôzne a domnievame sa, že to e, bude predstavovať na národnej úrovni pre systém mediácie veľký pokrok. Tento zákon tiež e, predstavuje zmenu pre regionálne zákony, pretože ich e, pôsobnosť a ich podmienky sú veľmi odlišné a mediácia je procesne upravená skutočne rôznorodo a e, preto by bolo dobré, aby sa táto oblasť zjednotila aby existovala lepšia koordinácia medzi našimi autonómnymi regiónmi a štátnou úrovňou. Teda toto je možné e, práve tými navrhovanými ustanoveniami o jednotnom vzdelávaní mediátorov, o tom registri a o mediačných e, inštitútoch, o mediačných centrách. A my sa snažíme v tom zákone zaplniť aj tie diery, ktoré povedzme európska legislatíva, európska smernica nerieši. Smernica od nás požaduje, aby sme pozmenili určité právne štandardy a e, toto sa snažíme premietnúť aj do nášho návrhu z zákona o mediácii. A pokiaľ ide o e, cezhraničné spory, týchto, e, tieto, tento náš zákon rieši a snaží sa korektne transponovať túto komunitárnu normu. A um, v otázke mediácie ako takej, alebo teda výsledkom mediácie a uh, ich, uh, ich vykonávania. Tento zákon um, hovorí, že mediačné dohody sú vykonateľné a v článku 38 ustanovuje aj to, že eh, sa budú uplatňovať cezhraničné, teda zahraničné mediačné rozhodnutia. No a pokiaľ ide o súvis, alebo teda nadväznosť na e, smernicu e, v, v tých, v tých hlavných cieľoch alebo prioritách aj náš zákon si kladie za cieľ u, usporiť náklady, pričom e, sa ráta s tým, že mediácia by mala predstavovať výrazné zníženie nákladov oproti súdnemu riešeniu sporov a um, tento zákon napriek tomu nešpecifikuje presne, E, ktoré náklady je možné usporiť alebo ktoré náklady by sa mohli e, vylúčiť. E, toto je na rozhodnutie jednotlivých teda strán v spore. Člán, článok 16 odsek 3 ďalej hovorí o tom, že ak pokračuje súdny spor, ktorý začal v minulosti, tak je možné rozbehnúť mediáciu Eh, teda aj vo veciach, ktoré už sa riešia eh, súdnym konaním. No a eh, domnievame sa, že tieto rôzne ustanovenia budú predstavovať pridanú hodnotu pre náš systém. Otázka toho, či mediácia má byť povinná alebo nie a či niektorá zo strán sporu by mala požívať bezplatnú právnu podporu. My hm, sa domnievame, že tieto, tieto náklady môžu pre určité, e, určité skupiny osôb predstavovať takú záťaž, že, že má zmysel uvažovať aj nad touto myšlienkou. No a e, teraz k e, tomu, čo sme doteraz dosiahli v oblasti mediácie. K tomuto máte podrobnejšie informácie v materiáli, ktorý som poskytla. No a z hľadiska Eh, vybudovania stabilného systému eh, by sme podporili to, aby eh, boli zavedené jednotné pravidlá kvality poskytovanej mediačnej služby, aby bol vytvorený povedzme nejaký európsky etický kódex, tak aby títo mediátori mohli vykonávať svoju činnosť po príslušnej po získaní príslušných skúšok v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogdan Madej je advokát a mediátor eh, z Rumunska. Nech sa páči, máte slovo. Am fost încântat de tonul eh, optimist. Ďakujem pekne. Teší ma ten optimistický tón, ktorý odznel už na začiatku tohto workshopu. Hovorilo sa o väčších či menších úspechoch, pokiaľ ide o transponovanie a aplikáciu smernice v členských krajinách. Čiže ja sa tiež pokúsim nebyť pesimistom, nebudem hovoriť o problémoch, uplatňovaní a v transponovaní tejto smernice v Rumunsku. Myslím si, že transponovanie je úspešné, hoci ten úspech je malý. Vysvetlím vám to na konkrétnych zmenách. Ak nechápeme zásadný cieľ tejto smernice, ak nepochopíme koncept transponovania, ak hovoríme o transponovaní smernice do národnej legislatívy a ak hovoríme o konkrétnej transpozícii tejto smernice do praxe, tak môžeme povedať, že smernica sa v Rumunsku uplatňuje. Úspešne. Všetky články smernice boli prevzané do občianského procedurálneho práva, do rodinného práva na národnej úrovni, ale čelíme určitým problémom. Pokiaľ ide o transponovanie právnych ustanovení v praxi. Nie písomne, ale v praxi konkrétne. Ťažko dosahujeme efektívny cieľ mediácie v praxi. Bol tu spomenutý jeden príklad konia, ktorého treba presvedčiť, aby pil vodu. Možno to bol vtip, ale tento príklad je reálnym príkladom a je veľmi konkrétny. V Rumunsku máme právne predpisy, ktoré definujú vodu, koňa, aj tú cestu, ktorá musí. Ale v posledných rokoch sme zabudli na to, že tento kôň musí piť, aby prežil. Čiže e, Takáto je tá metafora. Musíme si takto predstaviť mediáciu, e, ktorá, ktoré ustanovenia sa prakticky neuplatňujú. E, jeden z najdôležitejších predpisov smernice existoval v národnej legislatíve v Rumunsku už v roku 2006. Dôverný charakter postupov napríklad uplatniteľnosť, e, informovať verejnosť e, o mediácii, skutočnosť, že tento proces musí mať určitú kvalitu, možnosť e, výko- mať výkonný charakter v takomto procese. To všetko je tu už od roku 2006 v národnej legislatíve v Rumunsku. Ale v praxi od roku 2006 sme potrebovali až dva roky na to, aby prví mediátori mohli začať konkrétne pracovať, aby sa mohli reálne zúčastňovať na mediálnych postupoch na základe tohto zákona. Na konci roku 2010 došlo k zmenám v právnom rámci, ktorý sa skompletizoval tak, aby sme mohli európsku smernicu do ňoho zapracovať. Sudcovia získali nové kompetencie, teraz môžu vyzývať jednotlivé subjekty, aby e, použili proces mediácie. To môže prebiehať v rámci e, tribunálu bez dodatočných nákladov pre zúčastnené strany, pretože všetky Ehm, takéto akty, napríklad, ktoré sa týkajú informácií, sú bezplatné. Keď sa pozrieme na oficiálne štatistiky za rok 2010 v rumunskej justícii, ak si pozrieme celkový počet viac ako 3 milióny e, takýchto súdnych postupov e, prebehlo, čiže z toho iba 258 sa skončilo mm, úspešne vďaka mediácie. Vidíte, aký, aké sú tie čísla veľké. Medzi počet tých vstupných prípadov a efektívnym využitím tohto nástroja mediácie na úspešné završenie takýchto sporov. Mm, dúfam, že Všetkým je jasné, že tieto výhody maj, tie, tento proces má výhody, nielen pokiaľ ide o úsporu peňazí alebo času. Je pravda, že toto sú také hlavné pozitíva, ale nielen tieto existujú. Napríklad e, rodinné právo neobsahuje špecifika pre mediáciu, ale v praxi konštatujeme, že aj pretrvávajú ťažkosti napríklad reálne transponovať mediáciu do tejto oblasti. Veľká časť prípadov, ktoré sa dostávajú pred súdy, ktoré sa týkajú rodiny, tu ide o rozvod, um, zverenie do výchovy detí, výživné alebo rozdelenie spoločného majetku po Eh, ukončení spoločného života. Pokiaľ ide o rozdelenie majetku, je pravda, že tu mediácia má výhody, pretože sa ušetrí čas, peniaze v porovnaní s klasickým postupom, teda súdnym, ale v ostatných konkrétnych príkladov, tam, kde sú eh, maloleté deti, tak to tak nie je. Mediácia nie je skutočne nástrojom, ktorý sa používa, alebo len vo veľmi malej miere. Hlavným dôvodom je to, že tu existuje zásadný rozdiel medzi nákladmi procesu pred súdom v porovnaní s obrovskými nákladmi na mediáciu, preto aby sa vyriešil napríklad problém, ktorý súvisí s rozvodom. Na zahájenie procesu, aby sa dosiahol rozvod alebo výživné, náklady predstavujú asi 10 eur. Ale aby ste dosiahli to isté použitím mediácie, náklady sú 10 krát také veľké, čiže 100 eur. Čiže áno, dá sa ušetriť čas a peniaze, pokiaľ ide o mediáciu v rodinnom práve. Vo väčšine prípadov je toto tvrdenie len ilúziou. Teraz e, ušetrenie času, to by sa dalo použiť ako argument, ale nemáme tu harmonizované pravidlá vo všetkých, e, na všetkých súdoch, nemáme efektívne nástroje, preto aby sme prakticky implementovali e, mediačné dohody. Máme iba predpisy, a teóriu. Takže aj to ušetrenie času e, je len ilúziou. Pred dosiahnutím dovody e, mediáciou sú potrebné mesiace. Ešte viac času je potrebné predtým, ako súd, e, aby súd túto dohodu akceptoval. Použil som príklad rodinného práva a snažím sa zdôrazniť túto oblasť, pretože je dôležitá. Sme len na začiatku v mediácii a mm, napredujeme veľmi ťažko. Potrebovali sme dva roky, odkedy e, zákon uzrel svetlo sveta a odkedy e, začal pracovať prvý e, mediátor. Odkedy máme smernicu Uplynuli tri roky a toto obdobie nie je dostatočne dlhé, aspoň nie v Rumunsku, na to, aby sme mali konkrétne výsledky. To ale neznamená, že smernica nie je transponovaná a neznamená to ani to, že v strednodobom meradle tu nebude možnosť získať viditeľné, dosiahnuť viditeľné výsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa obrátime svojim pohľadom mimo Európskej únie. Teším sa, že medzi nami je Cisana Šamalika Švili. Je advokátkou a mediátorkou, predsedničkou spoločnosti pre mediáciu v Rusku a tiež predsedničkou podvýboru pre mediáciu v Ruskej asociácii právnikov, advokátov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Prajem vám príjemné odpoludnie, dámy a páni. Je pre mňa cťou, že môžem eh, medzi vami prehovoriť eh, o rozvoji mediácie v Rusku. Posledných 7 rokov svojho života som venovala rozvoju mediácie v Rusku pri práci na tejto úlohe sme si všimli rozvoje mediácie po celom svete. A e, najmä sme sa sústredili na rozvoj mediácie v, na európskom kontinente. Bolo, bola to pre nás istá smernica, ale zároveň sme videli, e, aké ťažké je rozvíjať mediáciu v jednotlivých štátoch. Dnes hovoríme s dôverou o istých výsledkoch a úsiliach, ktoré boli, podujat, ktoré boli prijaté v Ruskej federácie. Cieľom týchto úsilí bolo predstaviť túto metódu, ktorá je dosť málo známa ruským občanom. A e, zmeniť istý skepticizmus e, k tejto metóde v ruskom právnom systéme. Išlo nám o to, aby sme uviedli túto mediáciu do e, právneho života a občanského života Ruskej federácie. E, a to samozrejme prispieje ku posilneniu dobrých susedských vzťahov a tiež sociálnych a hospodárskych vzťahov s Európskou úniou. E, mediácia v Rusku je novinkou Situácia s mediáciou je podrobne popísaná v poznámkach, ktoré máte k dispozícii. Ide nám o to, aby sme mediáciu zavedli do právneho systému v Rusku. A je to inšpirované e, smernicou Európskej únie. Ide nám o inštitucionalizáciu mediácie a vytvorenie právneho základu a tu nás inšpiroval dokument, ktorý vstúpil do platnosti, vstúpil do platnosti v roku 2008. A samozrejme, bude to pre nás tiež, alebo bol to pre nás podklad pri príprave e, zá, ruských zákonov o mediácii. Od januára 2011 platí zákon, ktorý podpísal prezident Medvedev a môžem vás uistiť, že je v úplnom súlade so smernicou. Je to zákon, ktorý podporuje mediáciu v širokej oblasti prípadov občianských, rodinných, e, pracovných e, veciach a e, uľahčuje používanie mediácie. Ruské mediačné právo umožňuje slobodné využívanie mediácie dáva všetkým stranám slobodu a možnosť vybrať si mediáciu, vybrať si mediátora a tiež zaručuje e, ochranu ich súkromia. Ide o implementáciu prípadov. Našťastie Ide tu o eh, rozvoj týchto situácií, najmä dobrých výsledkov, ktoré prinášajú lepšie výsledky pri použití mediácie. Sudcovia majú povinnosť eh, eh, pri konca mediácie, ak je to možné. Mediačná dohoda je záväzná pre zúčastnené strany a výsledky mediácie zohľadňujú ich záujem. Mediačná dohoda dosiahnutá na súde môže byť prijatá ako e, dohoda o urovnaní sporu. Mediačné právo podporuje, ne, nepodporuje e, urovnanie sporov vo verejných veciach. mediačný e, postup je dôverný a je chránený ruským právnym systémom. Zákon nevyžaduje e, od mediátorov nejaké špecifické kvalifikácie. Môžu to byť zástupcovia akejkoľvek e, oblasti, musia však mať vysokoškolské vzdelanie. profesionálni mediátori môžu, pokiaľ ide o súdnu mediáciu, tam môžu účinkovať len e, profesionálni mediátori. Dúfame, že tento zákon posilní podmienky a vytvorí jednotné chápanie povahy mediácie a umožní e, ďalšie vzdelávanie mediátorov. Integrácia mediácie je významným milníkom v reforme právneho systému v Rusku. Je to krok smerom k liberalizácie a vrátanie právneho systému. Jednou z črt ruskej kultúry je to, že e, zavedenie nových metód nemožno e, urobiť s úspechom, ak sa k tomu neprikloní štátna autorita. Preto je potrebné predstaviť túto novú metódu aj napriek tomu, že máme veľmi málo praktických skúseností. Pokiaľ ide o túto úlohu, zákon predpokladá samoreguláciu zo strany profesných organizácií a to je v súlade s povahou mediácie. Do konca apríla bo, bolo prijaté rozhodnutie vytvoriť organizáciu mediátorov. Táto organizácia vytvára predpoklady pre samozprávu mediácie v Ruskej federácie. Rusko je multinárodnou a multikonfesionálnou krajinou a preto mediácia má veľký význam. Je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila výchova E, pre, ktorá potom zabezpečí úspech mediácie. Dôležitá je spolupráca s Európskym spoločenstvom pri ďalšej implementácii mediácie. Rusko naozaj môže byť partnerom Európskej únie pri podpore mediácie v bývalých sovietských republikách pretože je množstvo podobností medzi mentalitou a kultúrou týchto krajín. Tak bude možné vytvoriť účinný systém pre urovnanie sporov s cezhraničným rozmerom. Tieto spory sú veľmi komplexné a majú veľký vplyv. A to najmä vo svete, kde e, rastie migrácia a počet multikultúrnych rodín. To samozrejme vyžaduje ďalšiu diskusiu. Na záver chcem povedať, že mediácia e, predstavuje novú kultúru e, riešenia sporov a konfliktov. Je potrebné, aby sme našli rovnováhu medzi procesmi globalizácie a rešpektovaním individuálnych hraníc a vlastnej identity. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz máme možnosť prijať niekoľko otázok. Máte záujem položiť niekoľko otázok? Nezná sa, že by tu bol záujem položiť otázky. Isté tie informácie boli vyčerpajúce. Výbor to zohľadní pri spracovaní správy pani McCarthy. A teraz prosím kolegu, aby povedal záverečné slovo. Final word. Io, eh, presente il commissario eh, ci abbiamo molta fretta, non, non dirò niente se non ribadire. Áno, eh, ja mm, by som už k tomu nerad niečo dodával. Môžem len zopakovať, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Bola tu predstavená rôznosť názorov a rôznosť situácií v jednotlivých krajinách e, naznačuje isté problémy. A teraz pôjde o to, ako z tejto diskusie a z tých návrhov, ktoré boli predložené, stiahneme dôsledky a e, využijeme to na obohatenie návrhu správy. Môžeme samozrejme predložiť pozmeňovacie návrhy, a to potom ale bude robiť e, e, pani spravodajkyňa Erlin McCarthy. Ďakujem vám za vašu účasť. Ďakujem. E, chcem sa tiež poďakovať všetkým expertom, ktorí sa zúčastnili. Prejeli sme množstvo informácií a tie iste dobre využijeme pre ďalšiu prácu. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Ide o výmenu skúseností s pánom komisárom Barnierom, ktorého medzi nami srdečne vítam. Prosím, aby prišiel na pódium. Thank you. Noch einmal herzlich willkommen. Ešte raz vás srdečne vítam, pán komisár. Po dohode s Európskou komisiou máme úpravu, že v istých časových intervaloch si vymeníme informácie v štrukturovanom dialogu. E, tá chvíľa prišla dnes, preto ešte raz medzi nami srdečne vítam pána komisára Barniera a hneď mu odozdávam slovo. Nech sa páči, pán komisár. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer vám všetkým. Som veľmi rád, že sem pravidelne prichádzam na takúto výmenu názorov a som veľmi rád, že vám, pán predseda, môžem poďakovať, ako aj mnohým z vás, za aktívnu účasť na vypočutiach, konferenciách alebo na dialogoch komisie. Pred niekoľkými mesiacmi som sa s vami stretol, hovorili sme o spoločných ambíciách, mali sme čas na úvahy, na konzultácie, aby sme vypracovali dobré návrhy a sme pripravení eh, od teraz eh, zahájiť dôležitú legislatívnu prácu. Takže moje prvé slova, pán predseda, ja som teda eh, to správne pochopil, že váš výbor má veľmi, veľké očakávania od oblasti um, vnútorného trhu. Uvidíte, je tu veľká práca, naša spoločná, v nasledujúcich mesiacoch. No a samozrejme, prvá etapa sa týka uh, uh, zákona o jednotnom trhu alebo jedna z prvých fáz, ktorá sa týka implementácie stratégie e, o mm, duševnom vlastníctve. To zajtra schváli kolegium Európskej komisie. E, v tomto legislatívnom programe máme dva ciele. Prvý, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, chceme stimulovať inovácie a chrániť tvorivosť. A po druhé, a to je jedna z kompetencií vášho výboru, podporovať podniky, hlavne malé a stredné, e, počas ich e, doby pôsobenia, teda od začiatku až po ich zrelosť. Vieme, že malé a stredné podniky veľmi často sú najinovatívnejšie. Milión 400 tisíc je z nich v priemysle znalostí, E, sú to práve tieto podniky, ktoré vytvárajú najviac pracovných miest od e, roku 2000, 24 nárast. Teda ide o sektor malých a stredných podnikov, ktorý generuje väčšinu pracovných miest. Máme veľa práce a mm, chcem, aby táto práca išla rýchlo a aby to prebiehalo dobre. Takže tvorivosť, inovácie, podpora e, nového rastu. Hovorím o duševnom vlastníctve, to je v centre mm, našich každodenných e, záujmov. E, je tu patent, e, telefóny, vozidlá, elektrotechnika, značky, všetko, čo spotrebujeme v elektronike alebo aj v potravinách, autorské práva. To je súčasťou e, kultúrnej tvorby, kníh, novín, filmov a tak ďalej. Je to kľúč k inováciám. A vďaka tomuto duševnému vlastníctva tvorcovia a vynálezci môžu e, potrebným spôsobom financovať e, svoju tvorbu. Európa chce byť lídrom e, v, inováciách, v inováciám a vnútorný trh je základom pre inovácie. Musíme chrániť inovácie a našich tvorcov v globálnej e, konkurencii, napríklad v našich dohodách a s globálnymi partnermi. Inovácie sú zdrojom pre ďalšie inovácie a e, tu musíme e, brať do úvahy súčasnú dobu, Európu, veľký trh a internet. Obchodné modely sa vyvíjajú e, na základe dopytu spotrebiteľov, ktorí chcú nové technológie, hudobné služby, služby online, elektronika, Ehm, patent, ktorý bude k dispozícii v celej Európe, podpora kultúrnej rôznorodosti prostredníctvom digitalizácie, kultúrneho dedičstva. O toto všetko tu ide. Predtým, ako prejdeme k konkrétnym návrhom, tak v prvom rade ide o súkromných hráčov, ktorí musia využívať tieto nové príležitosti, ale pravidlá Eh, duševné vlastníctvo musia sa veľmi rýchlo vyvíjať. nie len v prospech veľkých eh, globálnych operátorov. Takže v takomto duchu sa momentálne nachádzam. Zajtra predstavím túto európsku stratégiu o duševnom vlastníctve, ktorá eh, sa zasadzuje o určitý spôsob umožňovania legislatívy v inovačnom um, systéme je to vo veľkej miere vďaka vašej práci, vďaka správe pani Galo a na základe tejto správy prebiehala veľká diskusia, boli tu vyslovené e, rôzne názory a v tomto kontexte ja som počúval všetkých, snažil som sa zachytiť um, tú atmosféru vo všetkých skupinách. G8 sa stretáva momentálne na túto istú tému. Táto stratégia nie je len európska. Je tu viacero konkrétnych bodov. Hovorili ste a pracovali ste na nich už vo veľkej miere aj dnes do poludnia. Išlo o európsky patent, jednotný európsky patent za dostupnú cenu, širší prístup k tomuto patentu, k informáciám obsiahnutým e, v ňom. Máme milión takýchto um, opisov v Mníchove. Je to teda uh, zdroj pre vedcov, ten jednotný opis, ktorý musíme definovať. Bude to prvý jednotný európsky patent, ktorý uh, vznikne už počas vášho mandátu, aj teda mandátu komisie a veľmi počítame s vašou podporou, ako aj podporou pani Ra- pána Rabkaja a ostatných, ktorí na tejto téme intenzívne pracovali. To je prvý bod, prvá takáto tehla tejto stratégie. Potom autorské práva, spisovatelia, umelci, producenti, novinári, ktorí podporujú kultúrnu rôznorodosť. Máme zodpovedajúce pravidlá napríklad pre digitálnu výzvu. Táto výzva v v súčasnom právnom rámci je spojená s konvergenciou e, kreativity e, v prospech e, digitálnych obsahov. Aby sme čelili tejto výzve, tak ja predstavím 5 takých oblastí. Poprvé, Spoločná správa práv. Podľa mňa toto je veľmi dôležitý e, nástroj pre digitálnu oblasť. Do konca leta chceme predstaviť e, návrh. To bude taký, taký prach, e, ktorý bude základom transparentnosti a kolektívneho dozoru. Po druhé, internet by mal zachovať kultúrne dedictvo a dnes toto dedičstvo v našich múzeách a knižniciach musíme chrániť a zajtra navrhnem spôsob, ako toto šírenie uľahčiť prostredníctvom pravidiel v rámci smernice o e, dielach, ktoré nemajú autorov. Takáto globálna stratégia bude sa týkať duševného vlastníctva. Po tretie, technológia širokého pásma umožňuje novú budúcnosť pre audiovizuálnu tvorbu na internete. Má to dôležitý vplyv na filmy, na ich financovanie. Zverejníme zelenú knihu o tejto audio, audiovizuálnej otázke tento rok, e, teda do konca roku 2011. Po štvrté, otázka súkromných kópií. Máme 27 rozličných legislatív, ktoré si niekedy protirečia a nie sú koherentné znovu začneme pracovať so všetkými aktérmi eh, v priemyselnej oblasti, ale aj v iných sektoroch. Eh, chceme legislatívny európsky rámec, ktorý bude efektívnejší. Po piaté, do konca roku 2012 predložím správu o uplatňovaní smernice 2001, tak ako to táto smernica hovorí o, o obsahu duš, eh, duševného vlastníctva alebo o takýchto obsahoch. Takže toľko k našej práci. Ďalej, e, značka e, a označenie pôvodu. Európska značka je veľký, veľkým úspechom. Zaujíma aj ostatné regióny sveta a blížime sa e, k milión tému zaregistrovaniu tejto značky. V roku 2010 sme mali um, 98 e, tisíc takýchto registrácií. Urobili sme veľa, aby sme zefektívnili e, tento proces registrácie. Chceme ísť ešte ďalej, chceme objasniť otázky a obranu e, spoločnej značky ako investície, ktoré sú s tým spojené. Eh, ochrana obchodného tajomstva alebo označenia eh, geografického pôvodu pre tradičné produkty, ktoré nie sú potravinami. To zatiaľ neexistujú. Napríklad eh, české sklo a podobne, alebo bruselská čipka. Uh, Členské krajiny chránia svoje tradičné nepotravinové produkty, ale nemáme minimálny európsky rámec na takúto ochranu a ja uvažujem o možnej legislatíve, ktorá by pokryla vnútorný trh. Takže toľko tretia taká veľká oblasť, čiže značky, obchodné tajomstvo a tak ďalej. Uh, Štvrtá oblasť, na ktorej pracujeme, sa týka rešpektovania legislatívy, e, patentov, autorských práv, čiže boj proti falšovaniu, pirátstvu. Viete, aké negatívne to má dôsledky na bezpečnosť, na verejné zdravie. Hovorím o sfalšovaných liekov, ktoré sú dovážané a ktoré sú v obehu, alebo na zamestnanosť sú to uh, stovky tisíce pracovných miest, ktoré sú zničené prostredníctvom sfalšovaných produktov a Európa je tým veľmi dotknutá. V rámci tejto stratégie predložím akčný plán na boj proti falšovaniu a pirátstvu a potom vysvetlenie. E, uprednostňujem pedagogiku, e, komunikáciu, E, smerom k tým, ktorých láka piráctvo alebo ktorí chcú používať sfalšované produkty. Chceme ich upozorniť na rizika. Potom lepšia databáza a viac znalostí ohľadom toho, čo predstavujú e, je falšovanie. Aby sme správne pochopili a potom správne konali, e, podporíme stredisko pre značky, ktoré sa nachádza v Alicante a budeme sa snažiť e, rozšíriť prostriedky a nástroje v tejto oblasti. E, chceme takisto sa zamerať na vzdelávanie e, colníkov, colných služieb, zlepšovať možnosť vystopovateľnosti falšovaných produktov a stredisko v Alicante je teda prioritou. Navrhneme právny text, aby sme skompletizovali jeho mandát zároveň so stratégiou a smernicou, e, ktoré sa budú týkať e, diel, e, ktoré nemajú autorov. V boji proti falšovaniu sa tiež zameriavam na lepšiu spoluprácu s krajinami, odkiaľ pochádzajú tieto sfalšované produkty. E, Čína, Africká únia, e, s nimi rokujeme a in, naša spolupráca sa zintenzívňuje. V roku 2012 načaká revízia o implementácii práv e, to som už spomenul a ďakujem za príspevky a za ehm, vaše príspevky na konzultáciách ehm, ehm, vyhodnotíme dopad e, tejto smernice 2044. E, Toto je samozrejme jedna z odpovedí na fenomén piráctva. Nemôže to byť ale jediná odpoveď. E, sú tu nové obchodné modely, ktoré sa môžu používať jedine, ak bude ochrana udržateľná. E, nejde tu, už som to povedal pred výborom Júry, že chceme kriminalizovať niekoho. Ja som skôr za vzdelávanie, za pedagogiku, za komunikáciu. Chcem ísť ešte ďalej hľadaní technických a právnych nástrojov, ako odstrániť pirátske E, stránky. Máme tu konkrétne príklady, napríklad e, nadácia Brain e, v Holandsku, ktorá hovorí, že je to možné, teda konať proti tým, ktorí sprostredkovajú takýto prístup. No a potom ešte niekoľko slov k téme, ktorá je pre mňa dôležitá a zaujíma pána Berlingera alebo pani Lidiu Gerigera alebo Otaberga. Berga ide o zahrnutie alebo začlenení e, ľudí s postihnutím. Je tu memorandum o spolupráci s jednotlivými aktérmi. Chceme rozšíriť tieto princípy v obsiahnuté memorandum na medzinárodnej úrovni na ďalšie krajiny a e, bude tu revízia v roku 2012 smernice o autorských právach, ktorá sa použije na to, aby sme zistili, ako by sa to dalo urobiť. Som veľmi vďačný za vaše odporúčania. E, týka sa to konkrétnych výnimiek, autorských práv, e, čo môže mať veľký vplyv na život ľudí s postihnutím. No a druhá veľká kapitola sa týka podnikov. To je jasne súčasťou e, zákona o jednotnom trhu. Je tu 6 oblasti, ktoré som spomenul v stručnosti pred chvíľou. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch práca pokročí a mm, budú tu rozličné formy, rozličné spoločnosti, ktoré budú garantovať mobilitu rozvoja malých a stredných podnikov. Ide samozrejme o to, aby sme čo najrychlejšie túto prácu e, dokončili. Bude to súkromná európska spoločnosť, e, Pán Lene, ďakujem vám za vašu zaangažovanosť, odhodlanosť v tejto oblasti. Nedávno som sa tým zaoberal s nemeckými orgánmi. Išlo o konkrétnu, eh, teda návštevu za konkrétnym účelom. No a ja dúfam, že aj oni podporia snahu predsedníctva, aby sme dosiahli kompromis o štatúte Európskej súkromnej spoločnosti v Rade pre konkurenciu e, bude sa to prednávať 30. mája. Je tu ďalej otázka pani Regner. 14. smernica. Nezabúdam na túto otázku. Chceme len veci usporiadať a uvidíme, ako sa vy, bude vyvíjať tento štatút Európskej súkromnej spoločnosti. Uvidíme, ako teda budeme napredovať pred tým, ako dôjde k zmene sídla a tej 14. smernice? Druhá oblasť, ktorá je spojená s podnikmi, zníženie administratívneho zaťaženia, ale zachovanie potrebných informácií. V júli predstavím návrh na preskúmanie 14. a 7. smernice v účtovnej oblasti, aby teda toto bolo menej náročné pre malé a stredné podniky. Myslím si, že toto by mohlo viesť k úsporám 1 miliardu 700 miliónov eur pre malé a stredné podniky, ak inteligentne uplatníme tieto účtovné pravidlá. Návrh 2009 sa bude týmto kompletizovať. Členské krajiny budú mať možnosť ešte viac zjednodušiť účtovné pravidlá pre malé podniky. Tam práca napreduje. Po mnohých mesiacoch kedy tu bola taká slepá ulička v rade, vďaka snahe maďarského predsedníctva, ktorému chcem týmto poďakovať a dúfam, že k mikropodnikom dosiahneme dohodu na budúcej rade pre e, hospodárskú súťaž na budúci týždeň. To nám umožní napredovať e, v tejto oblasti veľmi rýchlo, dosiahnuť dôhodu v druhom čítaní. A teda chcem poďakovať pánovi predsedovi a spravodajcovi návrh smernice o prepojení obchodných registroch, tým posilníme cezhraničnú transparentnosť informácií o spoločnostiach. A váš spravodajca, pán Lechner, to zdôraznil vo svojej správe, je to otázka, ktorá zaujíma európskych občanov aj podniky a všetky verejné orgány, ktoré môžu profitovať e, z tohto prepojenia obchodných registrov. Tretia oblasť, európske právo pre spoločnosti. Na tomto intenzívne pracujeme. Potrebujeme moderné právne riešenia. 16. a 17. maja sme mali konferenciu, viacerí z vás sa na nej zúčastnili E, tu boli e, predstavené ciele e, tejto práce, úroveň harmonizácie, ktorú musíme dosiahnuť a najefektívnejšie nástroje, aby sme dosiahli tento cieľ. Na túto tému prebehne široká verejná konsultácia prostredníctvom Zelenej knihy koncom tohto roka alebo na začiatku budúceho. A už vopred vám ďakujem za vaše príspevky na tejto verejnej konzultácii. Štvrtá oblasť, správa podnikov podniky musia fungovať lepšie, musia prispievať k rastu, myslím si, že musia byť lepšie riadené a musia byť zodpovednejšie. V apríli sme zahájili diskusiu o zlepšení efektívnosti správy podnikov. Chceme uprednostňovať rozhodnutia a úvahy stredno- a dlhodobého charakteru na úkor krátkodobého charakteru. Chceme, aby akcionári a správnej rady mali väčšiu zodpovednosť, ale chceme rešpektovať rôznorodosť eh, mm, jednotlivých modelov správy týchto podnikov. Európsky parlament Alexandra Tajna a Ashley Fox eh, prispeli teda do tejto práce a takto by sme chceli položiť základ tejto práce, ktorá sa týka všetkých kotovaných podnikov a všetky e, ekonomické sektory. Zelená kniha hovorí tiež o správe podnikov, ktoré nie sú kotované e, na burze. V tomto prípade hovoríme o otázke rôznorodosti e, správy týchto podnikov, teda kotovaných, nekotovaných, úloha žien. Nejde iba o rodovú rovnosť, je to otázka dobrej správy, potom rôznorodosti profilov alebo profesionálnych profilov e, manažerov týchto podnikov. Piatá oblasť audit. Po zelenej knihe z októbra 2010 sme začali pracovať na lepších nástrojoch, ako sa vymaniť z krízy, zlepšiť fungovanie, rôznorodosť e, trhov auditu. Samozrejme, e, viem, že auditory nespôsobili krízu, len si myslím, že tento sektor musí tiež profitovať z väčšej transparentnosti a rôznorodosti. Tu teraz už skúmame e, niektoré možnosti, niekedy sú spochybňované, príklad spolu e, komisára e, neauditových správ. Samozrejme, chceme reagovať na potreby a chceme rešpektovať veľkosť podnikov, ktoré sú predmetom auditu. Koncom roka predložíme návrh a tu budeme brať do úvahy správu vášho kolega Antonia Masipa. Tam je termín júl Takže vidíte, ako sú prepojené tie jednotlivé kroky, teda čo robíte vy a čo robíme my. A posledná oblasť, a tu sa dostávam k záveru, prispôsobenie regulačného rámca špecifickým potrebám, ktorý je pre, sektora, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a ide o solidárnu ekonomiku, teda sociálny e, biznis. Toto predstavíme ešte tento rok. Samozrejme, e, s kolegom Janisom budeme hovoriť o štatúte nadácií a družstiev. Bude tu teda Európska nadácia. V tomto zmysle predložím návrh a budeme pokračovať, pokračovať v úvahách o štatúte združení eh, a ja predstavím alebo navrhnem európsky režim, ako uľahčiť rozvoj investičného fondu. Bude to taký právny nástroj, ako zjednodušiť tieto solidárne investície. A Okrem týchto šiestich oblastí pracujeme ešte aj na prístupe malých a stredných podnikov k financiám. E, bude tu verejná objednávka, ktorá má zjednodušiť e, fiskálnu oblasť. Prepačte, som hovoril tak dlho, ale chcel som to povedať presne a teraz som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem za zaangažovanosť vášho výboru. V nasledujúcich mesiacoch nás čaká intenzívna práca, to ste pochopili všetky tieto návrhy. Začíname v podstate zajtra e, až do začiatku budúceho roka naša práca bude intenzívna. Ďakujem vašim spravodajcom, pani Wallis alebo pánovi Zvievkovi ako aj ostatným skupinám. Citoval som len niektorých koordinátorov podľa jednotlivých teda projektov a ďakujem za vašu spoluprácu už vopred a vás za vašu podporu. Ďakujem vám srdečne, pán komisár, za toto obsiahle predstavenie programu a iste tento výbor nebude nezamestnaný. Je toľko rôznych návrhov, najmä v oblasti vnútorného návrhu je tam mnoho, čo doháňať a to treba ešte všetko spracovať. Ďakujem za vašu prezentáciu. Je tu niekoľko prihlášok do diskusie. Pani kolegyňa Wikström, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za túto možnosť, ktorú e, ste nám dnes poskytli viesť s vami dialog o témach, ktoré sa nás všetkých dotýkajú a e, na ktorých pracujeme Vieme, že máte nabitý program a očakávame, očakávame s veľkým napätím stratégiu, ktorú zajtra ohlásite, ale um, a preto zrejme nebudete odpovedať e, vyčerpávajúce na prípadné otázky o tejto stratégii alebo iných plánoch, ale napriek tomu by som chcela položiť jednu otázku, k veci, o ktorej by ste sa možno mohli zmieniť a kde by ste nám mohli poskytnúť svoj názor. Ide, teda hovoríme o jednotnom trhu e, s hudbou a filmom v Európe a čím viac sa o tejto záležitosti hovorí, tým e, viac e, máme pocit, že situácia v tejto oblasti je chybná, nedostatočná. No a Mm, všetky zainteresované strany sa, snaž, sa snažia udržať status quo, zatiaľ čo niekoľko málo um, aktérov sa snaží situáciu zmeniť. A my e, sme konzultovali túto otázku s, s zástupcami um, audiovizuálnych uh, odvetví a uh, máme pocit, že je veľmi málo, čo európske krajiny môžu ponúknuť iným európskym krajinám. Ide jednoducho o obmedzenosť ponuky, ale tá možno vyplýva len z toho problému nedostatočnej, nekvalitnej ochrany autorských práv, čo by mohlo znamenať, že teraz ehm, by sme eh, mohli eh, sa snažiť nejak prelomiť tento E, túto špirálu, e, jednoducho nastaviť autorské práva lepšie tak, aby e, ponuka sa zvýšila a my vnímame situáciu napríklad tak, že v Amerike tá ponuka je obrovská a my potrebujeme len rozšíriť tú ponuku aj na iné jazyky a iný kultúrny kontext. Takže preto by bolo dobré um, podporiť producentov. Otázka však je, ako by sme mohli k tomuto prispieť my, tak aby sme prehlbili záujem o európsku produkciu aj v iných jazykoch než v angličtine, francúzštine a nemčine. Ja som totiž presvedčená o tom, že dobre fungujúci, dobre koordinovaný vnútorný trh v Európe s 500 miliónmi spotrebiteľov je najlepšou možnosťou, ako prehlbovať naše kultúrne dedictvo. Ehm, my jednoducho máme kultúru, ktorá siaha ďaleko do minulosti a ehm, môže byť veľmi dobrým východiskom aj na tvorbu produktov, ktoré uspejú mimo Európy. Pán komisár, teraz podľa nás treba vykonať krok, ehm, veľmi konkrétny krok a očakávame aj od vás kreatívne návrhy, ale veľmi radi budeme s vami aj s vašimi kolegami spolupracovať na riešení tohto problému, týchto otázok. Ja sa však teraz pýtam, ako vnímate túto problematiku, ktorú som práve načrtla. Ale myslíte si, že skutočne v Európe budeme musieť ehm, viac e, konzumovať kultúru európsku, teda ostatných krajín vo forme kníh, e, filmov, iného audiovizuálneho umenia a ako E, možno takýto cieľ podporiť, e, ako podporiť tvorcov v Európe, pretože na toto je potrebné vykonať veľmi dôležitý krok a vy zajtra oznámite túto štúdiu, ktorá bude dôležitá v tejto oblasti, takže sa pýtam, aký to bude mať zmysel. Ďakujem, pani kolegyňa Lichtenberg. Ja, herzlichen Dank. Um... Srdečne vám ďakujem. Pán komisár, meškáme trošku, budem hovoriť stručne. Ide o otázku e, lepšieho rozšírenia kultúrneho dedičstva a rozmanitosti v Európe. A to je spojené podľa môjho názoru s otázkou, ktorá je dosť zložitá Ide o umelcov, ktorí pôsobia v zahraničí. Oni musia pôsobiť v stále zhoršujúcich sa podmienkach. E, pracujú na základe dohod, ktoré nesplňajú ani najnižšie štandardy. Myslím, že práve tu bude potrebné hľadať riešenia pretože hercovi povedia, tu je ďalších 150 ľudí, ktorí čakajú na vaše miesto, takže musíte tieto podmienky prijať. To druhé, nadvezujem na to, čo podala kolegyňa. Keď ide o kultúrne dedičstvo, minulý víkend som bola na Európskom fóre a tam boli kolegovia z, Tuna, z Dunajského priestoru. Teda ide o kultúry, ktoré nemajú rozšírené jazyky. Ide totiž o to, že si nemôžu dovoliť dubbing, synchronizáciu alebo titulkovanie svojich produktov. Keby sa toto dalo vyriešiť, tak by sme mali prístup k filmom, ktoré sú napríklad zo Švédska alebo z Maďarska. Nechcem povedať, že sú to menšiny, ale teda sú to menšie jazykové skupiny, ale oni sú veľmi dôležité pre kultúrne dedičstvo Európy. Keby sme mohli uvažovať týmto smerom, pokiaľ ide o podporu alebo, alebo iné riešenia, ktoré by to uľahčili, myslím, že by to bola veľká pomoc. Ak eh, tu máme rečovú bariéru, tak sú tieto eh, filmové produkty neprístupné. Eh, Francúzi, Angličania si môžu dovoliť výrobu titulku, ale iné nie. Kultúrna rozmanitosť troskotá na celkom malých veciach. A pokiaľ ide o závažné veci, tak si prajem, aby sme čím skôr začali konkrétnu diskusiu o spoločnosti zhodnotenia. To je čosi, čomu by sme sa mali venovať už v nasledujúcej legislatívnej periode A tiež potom otázka Orphan Works. Tieto diela sa nám strácajú. Veľmi mi na tom záleží, pretože tento literárny žáner si vážim a on sa stráca a je potrebné, aby sme toto kultúrne dedičstvo zachránili. A ďalšie veci povie môj kolega. Ďakujem, pán kolega Grazie, Mi consente di esprimere... Ďakujem pekne. Vážený eh, pán eh, komisár, chcel by som povedať, že vás naozaj veľmi obdivujem, naozaj bolo veľmi eh, také osvežujúce si vaše slova vypočuť a navyše je za tým aj isté kultúrne a politické pozadie a to dosť významné naozaj. Istým spôsobom tu vlastne e, ide o istú výzvu. Viaceré ustanovenia sú tu e, veľmi dobre definované, veľmi presne definované, dokonca vrátane aj nejakých konkrétnych termínov, ale chcem sa spýtať, pán komisár, aj na gregorianský kalendár. Čo prechádzate na gregorianský kalendár? Lebo občas tam tie termíny nejako nesadia. E, nesedia, pardon, asi tam došlo trošku k nejakému posunu. Alebo čo? Takže to bola jedna vec. A potom e, dúfam, že naozaj tento e, prístup, o ktorom ste hovorili, sa stane e, štandardným počas ešte tohto funkčného obdobia. Naozaj ide o veľkú výzvu z hľadiska kultúrneho. Je veľmi významná, pretože celá Európa, a najmä ten jednotný trh, sa týka práve kultúrnej produkcie. Máme tu samozrejme aj výzvy vyplývajúce z rozšíreného používania internetu. A to, čo dnes treba dosiahnuť je to, aby tieto normy sa naozaj aj ako normy používali, že sa jednoducho budú e, včas implementovať. Z hľadiska legislatívneho by to bolo veľmi dôležité. Potom ide o tie kolektívne spoločnosti, ktoré sa venujú to práv alebo patentov Myslím si, že pán komisár asi e, budete vedieť, že dvaja talianskí poslanci z tohto výboru, kolega Balesari a ja, sme spoločne nezareagovali takým tým tradičným talianským spôsobom, pokiaľ ide o patenty, práve o patenty, ale e, reagovali sme a konali sme ako praví Európania. Chceme také e, normy, e, ktoré nás budú dobre fungovať. Ten princíp poslednej spolupráce, ten sa nám e, nepodal, ten nestačil. Ale súhlasíme, pokiaľ je tento druh spolupráce s tým, čo ste povedali vy. Čiže ide o náročnú operáciu, náročnú vec. Našim cieľom je jednotná alebo jediná jurisdikcia, zatiaľ sa nám to nepodarilo dosiahnuť, ale je to náš cieľ a pokiaľ ešte je o tie kolektívne spoločnosti autorské, e, je pravda, že v tých ustanoveniach sa spomínajú. E, ak som tomu dobre porozumel, tak nebude to, čo vy pripravujete hotové do leta, ale až na jeseň. Ale je to veľmi dôležité práve pre všetkých ľudí, ktorí pracujú s takýmito autorskými právami. Tento princíp sa spravuje na základe pravidla teritoriality. A vy ste k viacerým vládam vystúpili kriticky, pokiaľ ide o transparentnosť. Čiže mali by to byť isté normy, aj pokiaľ ide práve o transparentnosť. Viem, že nebude ľahké dosiahnuť to, ale máme tu veľkú lobby. A miesto toho, aby sa títo majú venovať nejakým všelijakým ideologickým e, výpadom. Treba sa pozrieť na to, aká je situácia e, v reáli. A potom e, na to treba zo strany komisie inteligentne zareagovať. Platí to nielen pre vás, pána, pre, pre vás, pán komisár Barnier, ale takisto aj pre tento výbor Európskeho parlamentu, pretože je potrebné, aby sme prekonali ten, to myslenie, pokiaľ ide o teritorialitu a tak ďalej. Jednoducho potrebujeme istú disciplínu, ktorá poskytne časť z toho, e, z toho, z toho celkového príjmu aj tým autorom, aby títo e, dostali e, zaslúženú plácu za svoju prácu. A potom otázka, ktorá takisto súvisí z toho tému autorských práv je otázka výnimiek. Čo to e, presne je e, táto e, výnimka, alebo je potrebné, aby sme mali primárne normy, ktoré budú efektívne a nie iba nejaké pridané memoranda. V každom prípade to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pánovi komisárovi Barnierovi za to, že e, medzi nás prišiel, že sme sa navzájom možno trochu poinformovali o novom e, vývoji v tejto oblasti a chcem e, sa ešte poďakovať za jeho návrhy aj tie ciele, ktoré si vytýčil, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, pokiaľ ide o bojovanie proti falzifikátom, pokiaľ ide o ostraňovanie zbytočnej e, no, nadmerného administratívneho zaťaženia. To všetko sú správne ciele a to všetko je veľmi dôležité, Máme teraz v Európe, e, keď je tu taká e, stále prítomná tá naša kríza. Mám pre vás teda, pán komisár, dve otázky. Prvá otázka, patenty, samozrejme, to je väčšiná téma. Myslím si, že komisia sa snaží možno dosiahnuť nejakú medzinárodnú dohodu, ktorá by viedla k vytvoreniu nejakého medzinárodného e, nejaké organizácie, ktorá bude mať aj e, jurisdikciu, pokiaľ ide o patenty. Samozrejme, treba doľadiť aj otázku e, jazykových režimov, ale proste potrebujeme v tejto vlasti istú istú, istú presný, istý presný časový harmonogram, ako to všetko pôjde. A treba sa na to pozrieť aj v kontexte revízie verejných kontaktov. A potom je to otázka, akým spôsobom do toho e, zapracujeme aj tie malé stredné podniky, akým spôsobom zabraníme nejakým deformáciám e, na trhu. Ďakujem pekne. Pán predseda, aj ja by som chcela začať tým, že poďakujem pánovi komisárovi Barnierovi za vykonanú prácu a za rešpektovanie lehôd, aj za to, že dbal na to, aby členovia nášho výboru sa nenudili počas tohto a budúceho roka. Dve otázky, veľmi rýchlo a stručne, pretože myslím, že sme prekročili náš čas. Prvá z nich e, sa podobá na otázku kolega Baltasáriho. Aká je perspektíva v oblasti patentu, aby sme dodržali 8. marec, e, aby sme čo najlepšie využili to stanovisko z 8. marca 2011, aby sme mali jednotný systém súdnej pôsobnosti. To je prvá otázka. No a druhá, menej naliehavá, sa týka návrhu smernice o, o spoločnosti, ktorá bude riadená jednotným spôsobom. Komisia pracovala až do o, oblasti, ktorá sa týka európskeho pasu pre takéto spoločnosti a pokročili už tie úvahy ohľadom kritérií, alebo tieto kritéria budú ponechané na členské krajiny, alebo tu budem mať podrobnosti k tejto otázke. Toľko, ďakujem. Danke, Herr Kollege Bodubit. Ah, apreciez eh, faptul că domnul comisar a venit aici. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi si vážim, eh, že pán komisár Barnier je tu dnes, aby nám predstavil svoje iniciatívy. Mnohé z nich sú skutočne vynikajúce, ale niektoré z nich eh, chcem zdôrazniť. Čiže mám otázku. Hovoríte o transparentnosti, o zodpovednosti v, v oblasti finančných trhov a tieto iniciatívy nemohli viesť k zvýšeniu nákladov na tieto finančné služby. E, mala sa tu ochra- navrhnúť radšej ochrana tam, kde je to potrebné a možno, že dôjde zníženiu konkurencieschopnosti Európy voči USA, krajinám BRIC e, na globálnom trhu. Ďakujem. Danke, Herr Engström, bitte. Ďakujem, pán Engström. Thank you. Um, well, first of all, uh, I'd like to thank the Commissioner for... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. V prvom rade vám uh, chcem naozaj vyjadriť poďakovanie za to, že ste medzi nás prišli. Vy ste uh, spomínali niekoľko vecí a ja sa chcem spýtať najmä na, tých, na tie zrakovo postihnuté osoby. Pred dvomi týždňami v Štrásburgu totiž parlament prijal uznesenie o využití potenciálu kultúry v kreatívnych odvetviach a súčasťou tohto uznesenia bola jedna zmena, ktorá e, vznikla práve na tomto výbore. A tento pozmeňovací návrh e, bol zhruba o tom, že E, Európsky parlament podporuje do, e, dohovor VIPO o prístupe zrakovo postihnutých ku knihám, ktoré vznikli v iných krajinách Európskej únie, ale problémom tu je e, troška teritorialita ochrany autorských práv, čiže ak kniha napríklad je prekonvertovaná do formátu prístupného pre zrakovo postihnutých, teda napríklad do Brailovho písma v inej krajine, a teda v jednej krajine, pardon, tak v iných krajinách v podstate nemajú právo tí zrakovo postihnutí si ju číta. Teda povedzme len v samotnej vo Veľkej Británii pre anglicky hovoriacich zrakovo postihnutých tá kniha musela byť hľadiska teraz z dôvodu autorskej ochrany autorských práv prepísaná do Brajlovho písma 6 krát, teda pre, e, pre Anglicko, e, Írsko, e, Ameriku a tak ďalej. Čiže ja sa chcem spýtať, ako vlastne mm, vaše činnosti nadvezujú na túto zmluvu a či plánujete nejak zmeniť toto, e, to, tento váš postoj? V, uprostred júna budú nové rokovania o dohovore VIPO, takže sa pýtam, či komisia v tejto oblasti zaujme nový postoj, čo by samozrejme sme uvítali. Ďakujem pekne, pán Maštalka. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisárovi za... Chcem poďakovať pánovi komisárovi za účasť ja sa musím priznať, že nie som právnik a nebudem hovoriť o kultúre ani duševnom vlastníctve, ale troška som podesený formuláciami, ktoré tu odzneli o piráctve a falzifikátoch farmakologických výrobkov, pretože my sme vykonali veľký kus práce na výbore pre verejné zdravie a životné prostredie spolu s pánom komisárom Dalím a snažili sme sa vytvoriť taký právny rámec, ktorý by zabraňoval E, zabraňoval šíreniu takýchto falzifikátoch a ochránil našich občanov e, proti, e, pred nimi. A vy hovoríte o týchto falzifikátoch liekov, v jednej vete s e, pirátskymi stránkami, ale ja si myslím, že je dosť podstatný rozdiel medzi tými, čo falšujú lieky a tými, čo tvoria nejaké pirátske stránky. Čiže ak pre vás, ako pre komisára, toto je všeobecná formulácia, že ste všetko dali do jedného súdka, tak ja sa obávam, že začneme kriminalizovať úplne všetko, pretože pirátstvo nie je to isté ako falšovanie. A to by som chcel teraz dôrazniť a nečakám od vás na toto odpoveď. Ale hovorili ste tiež o technických možnostiach toho, ako sa môžeme brániť a tu by som chcel odcitovať môjho oblíbeného e, komisára Megreta e, a to, že zločin, v tom, že zločin je vždy o krok ďalej než e, tí, ktorí sa ho snažia dohnať. Napriek tomu uh, mám, uh, vás chcem podporovať vo vašom úsilí a som za to, aby sme podnikli všetky preventívne kroky. Čiže podporujem vás v tej osvete predtým, než uh, spustíme kriminalizáciu. A posledné oznámenie z mojej strany, ja neviem, kde pre vás vo vašej koncepcii, ale to sa iste dozvieme zajtra, keď ju odhalíte, je tá línia medzi slobodou, zodpovednosťou a kriminalizáciou e, v otvorenom svete internetu. Danke, Frau Kastex, bitte. Frau Kastex. Merci. Euh, Ďakujem pekne, pán komisár. Pridávam sa ku kolegom, ktorí vám blahoželali k e, všetkej tej práci, ktorú začínate, teda legislatívnej práci. Ehm, smernice teda sa dostanú na stôl a my budeme mať príležitosť do tohto procesu zasiahnuť. Mám otázku k e, jednej aktuálnej téme a síce patentu. Ako predrečníci, tak aj ja sa pýtam, či môžeme uh, zajtra eh, vo vašom oznámení očakávať návrh o jednotnej súdnej pôsobnosti. Podľa súdneho dvora eh, toto chýba, ale zdá sa nám to zásadné, pretože jednotná súdna pôsobnosť, eh, bez nej nebudeme mať jednotný európsky patent. a zodpovednosť každého národného tribunálu bude oddelená od tých ostatných. E, e, chceme zabrániť tomu, aby tieto súdy rozhodovali protirečivo. Toto je teda zásadné. Pán kolega e, Lechner, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, krátka poznámka vzhľadom na čas. Je to veľmi dobrý program, E, ide o delegované právne akty. Pán komisár, ja som e, prívržencom delegovaných právnych aktov a myslím si, že to nie je dobre pre parlament, keby sa musel e, venovať každej podrobnosti. Myslím si, že komisia postupne pri mnohých právnych aktoch sa míňa cieľa, aj pokiaľ ide o dve oblasti, ktorým sa venujete vy. Myslím si, že nie je dobré, keď to musíme znova, vždy znova pripomínať. E, ja si myslím, že je dôležité, aby e, smernice boli realistické, ale e, je tam stále príliš veľa delegovaných právnych aktov. A pokiaľ je o smernicu o, obchodné, o obchodných registroch, to je správny krok, e, potrebný pre naše hospodárstvo, ale aj tam sú ustanovenia, ktoré sú problematické. Ja to chcem povedať ako všeobecnú poznámku, lebo ja si myslím, že nie len vo vašej oblasti, ale vôbec vo všetkých pracovných oblastiach komisie e, sa stále viac presadzujú delegované právne akty. Ďakujem a teraz pani kolegyňa Lechner. Pán komisár, toto je výzva z mojej strany Nechcela som pôvodne hovoriť, ale predsa len som sa rozhodla. Minulý týždeň európske odbory mali svoj kongres a išlo tam o boj proti e, sociálnemu a platovému dumpingu. Venovali sa rôznym témam, corporate governance, hovorili o reforme v práve e, spoločnosti a Myslím, že dochádza ku zneužívaniu konkurenčného prostredia. A ja vás preto, aby ste e, mysleli na to, čo my nazývame sociálna doložka a pani Nibler sa venuje e, posledným dopadov. Bolo by dobre, keby ste sa tejto téme venovali pri vašej práci. Vy postupujete vždy veľmi dôveryhodne a preto vám chcem pripomenúť a porsiť vás, aby ste ďalej pokračovali. teraz bude mať slovo pán komisár. Dostala sa mi do rúk e, správa reflexnej skupiny z apríla minulého roka a táto skupina e, na 100% potvrdila to, čo sme my stále požadovali. Zníženie byrograf, byrokracie alebo ktorékoľvek iné týmy. Takže moja otázka znie, čo, ako naloží s touto správou e, e komisia. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. Pokúsim sa ich zodpovedať presne a stručne pani Wikström spoložila otázku o produkcii, o tvorbe e, v kinematografii. Niekedy sú národné iniciatívy, ktoré mm, môžeme brať do úvahy. Vždy som sa zaujímala o otázku, prečo v niektorých e, krajinách sa prestalo s touto produkciou a niektorých pokračuje napríklad Južná Korea je krajinou, kde kinematografia má veľmi silné zastúpenie. Francúzsko, ktoré poznám trošku lepšie. Po iniciatíve, po teda určitom národnom zákone sa hovorí o tom, že z každého lístka v kine, či už ide o francúzsky, švedský alebo americký film, je určitá daň, ktorá umožňuje um, financovať produkciu Pokiaľ ide o digitalizáciu, alebo mm, k, pokiaľ ide o to, že tieto diela sú k dispozícii online, tak koncom tohto roka nás čaká konkrétny návrh. Ja som si túto otázku poznačil. Uh, Kinematografia a autorské práva to je trošku odlišné ako v oblasti hudby alebo kníh a toto musíme rešpektovať. Takže poznačil som si aj vašu otázku a viem aj to, že ju kladiete v čase, kedy si nesmieme zúfať nad európskou kinematografiou. Je tu Zlatá palma na, eh, z festivale v Cannes a hoci táto palma bola udelená film, americkému filmu, mnohé európske filmy boli pozitívne privítané. A k otázke, ktorú ste položili, tým, že to bola pani Lichtenberger, na podporu jazykov a prekladov sú európske programy, ktoré sa musia využívať na tento účel v oblasti médií a budem o tom hovoriť so svojou kolegyňou pani Vasiliou, je tu len rozpočtový problém a parlament e, musí e, zasiahnuť, aby sa zvýšili alebo zachovali potrebné prostriedky na preklad kinematografických diel. Ale k otázke, ktorú ste položili, e, to sa bude riešiť k zelenej knihe o audiovizuálnej tvorbe, ktorá vyjde už čoskoro. skoro. Pani Lichtenberger hovorila o šírení kultúrneho dedičstva, o otázke umelcov, ktorí pracujú v zahraničí. Myslím si, že keď hovoríte o zahraničí, tak e, myslíte Európu alebo mimo Európu? Ja som si vždy myslel, že alebo som si to, bol som toho názoru, že Európania si nie sú navzájom cudzí, ale vy hovoríte teda o, o priestore v rámci EÚ. Vo Francúzsku to veľmi často opakujem. Ja si nemyslím, že tí, ktorí žijú mimo Francúzska, sú cudzinci. Je to tiež jedna veľmi zložitá otázka, ktorá sa týka preskúmania smernice 2001 o autorských právach. Kto je vlastníkom diela? Umelci, ktorí pracujú, a nielen tí, ktorí pracujú na danom diele, na akú časť má kto nárok? kto má profitovať z práv spojených s týmto dielom. Táto otázka, mm, no, budeme sa jej teda venovať, ale zaznačil som si vašu otázku o zmluvách s umelcami. Hovoríte o dabovaní filmov. A to je spojené s témou pani Wikstrom. Toto závisí od pani Vasiliu, média. E, pani Lichtenberger hovorila o jednej veľmi dôležitej otázke, Ehm, obmedzených prostriedkov, ale zachovajme aspoň výšku tých prostriedkov, ktoré momentálne sú. Hovorili ste o kultúre krajinách, ktoré sú menšie, alebo jazykov, ktoré sú menej používané. Myslím si, že kultúrna rôznorodosť nemá rešpektovať iba veľké krajiny alebo najsilnejšie jazyky, ale všetky ostatné. A toto sú dôvody, prečo pripravovaný text autorským právam a ku kolektívnej správe sa snaží vyhnúť uniformizácii v prospech rešpektovania kultúrnej rôznorodosti. Chceme stimulovať kolektívnu správu a spoločnosti kolektívnej správy, aby eh, tento repertoár bol sprístupnený všetkým a um, pani Lichtenberger, ako aj pán Berlinger, chcem vám povedať, že zajtra spolu s globálnou stratégiou, ktorá je niečo ako cestovná mapa o duševnom vlastníctve, aby sme vedeli, kam ideme, ideme teda spolu, chcem združiť do tejto stratégie všetky uh, spojené témy s duševným vlastníctvom a teda k, k tomu patentu sa ešte vrátim, ale k otázkam e, diel bez autorov. Zajtra predstavím návrh e, smernice a tento návrh pokrie písomné texty, fotografie, ktoré sú súčasťou týchto textov, ako aj audioarchívy a audio vizuálne archívy, týka sa to rádiového vysiel, teda rozhlasového vysielania, ako aj kinematografických diel. Uh, Čiže súkromný verejný záujem a práva autorov sa snažíme ošetriť zajtra. Predložíme teda tu tento návrh o lepšej správe diel bez autorov. Budeme pokračovať počas polského predsedníctva na tejto práci. Pán Berlinger a pani Lichtenberger a aj pani Galo hovorili o spoločnej správe autorských práv. Táto téma sa pripravuje na september, takže do konca leta. Áno, niekoľko týždňov hore-dolu. Je to komplikovaná vec. Takže v tomto regulačnom rámci budeme riešiť dve otázky konkrétne správa a transparentnosť všetkých e, spoločností, ako aj e, licencie pre hudbu online uznávame úlohu pre tieto spoločnosti, hlavne pre otázku kultúrnej rôznorodosti všetkých kultúr, či už pre užívateľov, ako aj pre autorov. Ale musíme lepšie reagovať na očakávania autorov, užívateľov a spotrebiteľov e, digitálnej produkcie. Spoločnosti musia presne identifikovať svoj repertoár, musia e, udeliť licencie rýchlo, predložiť faktúry, rozdeliť výnosy autorom rýchlejšie, objektívnejšie a transparentnejšie. Toto sú pravidlá, ktoré nastolíme pre všetkých i takéto spoločnosti vo všetkých krajinách a zároveň, pani Galo, pracujeme na tejto myšlienke pasu. Ide o vytvorenie regulačného rámca, ktorý zjednoduší e, agregáciu licencií. Nazývame to licenciou, ktorá sa týka viacerých území alebo pas, ktorý umožní združiť repertoár troch až 25 krajín, aby sa tento repertoár spojil a aby jeho šírenie bolo jednoduchšie, rešpektujúc prácu spoločnosti a autorské práva. Ďakujem pánovi Berlingerovi za jeho dôveru. Toto je text oznámenia, ktoré kolegium schváli zajtra. stratégia, ktorá sa týka duševného e, vlastníctva. Je tu 18 návrhov. Pre každý z nich máme stanovený dátum, kedy sa predloží tento návrh. Čiže je to taká cesta, ktorá je veľmi jasná. Máme tu 18 návrhov, ja som citoval viaceré z nich spoločná správa e, teda autorských práv, e, diela bez autorov. To všetko je tu v tomto e, materiáli, týka sa to teda duševného vlastníctva. Ja dúfam, že do konca leta budeme mať hotovú reformu týchto spoločností. Ďakujem pánovi Berlingerovi, ako aj pánovi Baltasarimu, ako aj ostatným talianským kolegom za ich proeurópsky postoj, pokiaľ ide o patent. Vrátim sa k otázke súdnej pôsobnosti Máme tu dve nariadenia, ktoré som predložil. 25 krajín sa pridalo k posilnenej spolupráci a ja si myslím a opakujem to, že je rozumné pre Taliansko alebo Španielsko, aby sa pridali e, do tejto posilnenej spolupráce, pretože ich autory nebudú diskriminovaní. E, budú používať patent, ale bolo by lepšie, keby tento patent bol použiteľný a chránil by 27 krajín. Čiže žiadna diskriminácia tu nebude a ja dúfam, že tento návrh eh, je ekonomicky nevyhnutelný pre podniky a pre eh, jednotlivé krajiny a je to aj politicky akceptovateľné pre taliansku a španielskú vládu. K jednotnej súdnej pôsobnosti, to ste spomenuli vy, pán Baltasari, ako aj pani Galo, pani Castex. Pracujeme na návrhu nezávislého súdneho dvora pre členské krajiny, ktoré sú členmi e, toho Združenia posilnenej spolupráce. A v tomto návrhu budeme brať do úvahy stanovisko súdneho dvora, čo je samozrejme dôležitý ukazovateľ. Pripravujeme túto prácu na základe e, dohody, e, ktorá vznikla medzi rokom 2007 až 2009 a robíme všetky potrebné zmeny, aby sme brali do úvahy obavy e, súdneho dvora. Prvá diskusia v rade bude na budúci týždeň. Týka sa to teda tohto návrhu a je to súčasť materiálu, ktorú predložím rade. Druhá diskusia bude v júni a ja dúfam, že to ukončíme e, počas dánskeho predsedníctva. Takže toľko k harmonogramu. A k verejným trhom. Pán Baldasari hovoril o tejto otázke. V zelenej knihe z januára sme predložili pokiaľ ide o verejné trhy, opatrenia, ktoré nemajú veľa precedensov, aby sme podporili prístup malých a stredných podnikov k verejným objednávkam, aby sme e, zmenšili administratívne brameno, prístup, zlepšili prístup k informáciám. E, teda odpovedám na otázku, ktorá sa týka verejných trhov. Čiže e, zjednodušenie administratívneho bremena, e, rozdelenie zmluv na jednotlivé časti, aby sme uľahčili prístup na trh, možnosť e, subdodávateľov, tam budú povinné prvky, uľahčenie povinnej účasti na zisku malých a stredných podnikov, Malé a stredné podniky e, získavajú asi 40 týchto verejných objednávok. Ja myslím, že by mohli byť ešte úspešnejšie. Malé a stredné podniky predstavujú asi 80 pracovných miest, vytvorených pracovných miest. V týchto oblastiach, ako aj v mnohých ďalších, spolu s pánom Tajaným pracujeme na veľmi masívnom pláne ktorý by mal pokryť všetky malé a stredné podniky, uľahčiť ich prístup na verejný trh, zjednodušiť financovanie, takisto zjednodušiť účtovné pravidlá, administratívne zjednodušenie, kapitálové rizika, patent, to samozrejme zaujíma malé a stredné podniky, pretože oni vytvárajú najviac ehm, inovácií. Ďakujem za túto otázku. Ja som sa naozaj zmobilizoval. Uvidíte v ďalších týždňoch, Chceme, aby malé a stredné podniky mali svoje miesto na jednom trhu, pretože oni si mysleli, že tento trh nie je pre nich, je to skôr prekážka, nie príležitosť, ja to chcem zmeniť. Samozrejme nie sám, so svojimi kolegami. Ďalšia otázka, ktorá mm, sa netýka naozaj duševného vlastníctva, ale eh, bazilejských pravidiel. Eh, Mm, výbor Ekon. Veď, vedzte, pán Body, že som pripravený a sme vlastne v poslednej etape pred transponovaním návrhu smernice bazilejských pravidel. Ide o kapitalizáciu e, prudenciálnych pravidel, čiže je to 600 strán eh, vytvorených na to, aby sme boli čo najobjektívnejší, aby sme nepostihovali schopnosť bank eh, pomáhať týmto podnikom. Bazilej máme, bolo to schválené G20. Ja musím čo najlepšie implementovať, e, berúc do úvahy špecifika európskych bank, tri štvrtiny e, e, európskeho hospodárstva je financované bankami. V USA je to naopak. Pán Hagstrom, ďakujem za váš postreh dnes, pokiaľ ide o Bazilej. Tie šance na úspech, objektívne to hovorím, sú obmedzené, preto sme uprednostnili medzinárodné odporúčanie ako prvú etapu, ale ja už v mojom úvode som povedal, že e, revidujeme určité časti textu koncom roka 2012 a sme pripravení objektívne preštudovať e, určité výnimky e, v otázke vlastníctva aby sme zjednodušili prácu a život slabozrakých a ľudí s postihnutím. Pán Maštalka. Piráctvo a falšovanie nie sú to isté. Ja som to aj odlišil. Pokiaľ ide o falšovanie, tak tam sú okruhy mafie, rizika pre verejné zdravie spojené s liekmi. My budeme nekompromisní, pokiaľ ide o pirátstvo. Nechcem kriminalizovať e, e nikoho, práve naopak uprednostňujem pedagogiku a komunikáciu a pracovať e, e, na poskytovať, e, spolupracovať s poskytovateľmi prístupu e, v tejto oblasti. Pán Lechner hovoril o delegovaných aktoch, delegovaných právach. Musíme žiť s Lisabonskou zmluvou, to som robila aj ohľadom, urobila aj ohľadom patentu, to je jediná možnosť a môj kolega Ševčovič sa o toto stará. Je to rámcová dohoda s parlamentom, ktorú samozrejme rešpektujeme v oblasti delegovaných um, aktov. Dúfam, že som odpovedal na otázku pani Regner ohľadom falšovania Pani Regner, e, počul som tú výzvu smerom ku mne, je, mňa nemusíte osobne presviečať, že udržateľný hospodársky rozvoj bez kohézie e, je možný. Proste to nie je možné. Bez inovácií, bez tvorivosti to tiež nie je možné. Takže ja na tomto pracujem. A Ďakujem vám za túto výzvu. Legislatíva, ktorú predkladáme, vnútorný trh, duševné vlastníctvo a všetko ostatné je predmetom ehm, štúdie o sociálnom dopade. Ja na to veľmi dbám. Vy ste boli súčasťou práce o správe, o teda pravidla, ktoré sa týkajú spoločnosti. Pán Lene, je tu e, pracovná skupina, ktorá na tom pracuje. Pre mňa je to základ. Možno, že e, Nebudeme brať do vahy všetky ich návrhy, ale je to dobrý základ práce na texte, ktorý predložíme. Týka sa to um, obchodného práva, ako aj správy uh, týchto obchodných spoločností. Takže ďakujem a teraz už bohužiaľ bude musieť odísť. Srdečne ďakujem, pán komisár. A prajem vám všetko dobré pri plnení vášho programu. Dovidenia. So, jetzt möchte ich gerne einen Vorschlag zum Verfahren. Teraz mám návrh k postupu. Navrhujem vzhľadu na čas, že koordinátori budú mať zasadnutie zajtra o 9. A my dnes ešte musíme na e, zastanutí za zatvorenými dverami vypočuť pána Severina.